je pense. <laughs> Et Nous allons reprendre euh, les travaux de la commission. Dobrý deň, tak eh, znovu začneme s prácou nášho výboru a budem pokračovať eh, po francúzsky na, úvor, na úvod eh, pár oznámení predsedu k tlmočeniu. Dnes máme 21 jazykov a naše zasadnutie dnes sa vysiela na internete. Máme nového kolegu na sekretariáte výboru ANVI. No a možno ešte na informáciu k európskemu semestru. Iste viete, že európsky semester Európska komisia prebehla z nejaké, nejaké zmierovacie konania. To znamená, že Európska komisia ho môže tak trochu ozeleniť, povedzme, takže náš výbor je viac zapojený ako v minulosti pred dvoma dňami. alebo 18. a 19. januára sa uskutočnili označovalo 18. 19. februára sa uskutoční e, konferencia, no a vyzvám komisiu, aby sa zúčastnili, aby našli spôsob, ako by e, európsky kontinent mohol trochu viac sa, sa No a, a posledná vec, e, pracovná skupina pre zdravie. Uskutočnil sa, uskutočnil sa prvý workshop tejto skupiny, respektíve uskutoční sa zajtra od 12.30 do 14.00. A všetkých by som vás chcel vyzvať, aby ste sa zúčastnili, čo bude na tému rakovina a boj proti rakovine, samozrejme v rámci práce výboru a e, práce parlamentu. boj proti rakovine. No a rád by som chcel ešte pripomenúť, aby ste si pripravili na zajtra hlasovacie kartičky, pretože hlasovanie sa uskutoční 14.30 zajtra. Zápisnice z predchádzajúcich zasadnutí zo 16. decembra a 21. januára budú prijaté, ak nebudú žiadne pripomienky. Zdá sa, že nie sú žiadne pripomienky. A prejdeme k prvému bodu nášho programu výmenu názorov o fitness check, o rámcovej smernici pre vodu. No a Veronika Manfredi z DGN vy dostane slovo približne na 20 minút. Nech sa páči. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A ďakujem veľmi pekne všetkým členom tohto výboru. Ak dovolíte, prejdem do angličtiny. No a skutočnosťou ostáva, že na Európskej komisie a sa veľká, veľká časť práce vykonáva po anglicky. No a som veľmi rada, že môžem predstaviť výsledky kontroly o smernice, rámcové smernice o vode, čo je jedno z zásadných, jeden zo základných legislatívnych aktov, ktorý slúži to, aby sme riadili obrovské vodné plochy v Európe. No a ja by som vám rada ukázala jednu prezentáciu. Dúfam, že to všetko bude dobre fungovať. E, dobre, e, len chcem sa uistiť, že všetci si uvedomujeme, že táto široká a komplexná analýza sa netýkala len smernice, rámcovej smernice pre vodu, čo je jedna z najv- jeden z najväčších legislatívnych aktov pre vodu v EÚ, ale aj jeho dvoch mm, dcer, a to je smernica o environmentálnych štandardov kvality, čo je zásadný legislatívny akt na to, aby sme mohli eh, kontrolovať eh, chemicky, eh, chemické zloženie našej vody a smernica o podzemnej vode, čo je veľmi dôležité, no, pretože napríklad pre účely pitnej vode, vode a vody ťažíme vodu z podzemia, no a toto stanovuje kvalitatívny kvantitatívny status európskych podzemných vôd. No a ako ste si uvedomujete, toto je, sú obrovské legislatívne akty, týkajú sa celé EÚ a okrem toho budeme tiež hodnotiť smernicu o záplada, záplavách, ktorý, ktorá získava význam e, kvôli transformácii, kvôli klimatickým zmenám. Okrem toho súčasne hodnotíme smernicu o e, mestských odpad, odpadových vodách, čo je dôležitý legislatívny akt, čím chceme zaistiť v celej Európe, aby sme e, odpadovú vodu e, z domácnosti aj z priemyselných postupov správne čistili a ďalej spracovali. Ale teraz prejdem k smernici, rámcovej smernici o vode. No a Najskôr by som chcela zdôrazniť, že pri vykonávaní ehm, tohto opatrenia komisia vychádzala z veľkého počtu dostupných zdrojov informácií, okrem tých všetkých, ktoré tu vidíte, by som chcela zdôrazniť eh, veľmi dôležitú správu o stave našich eh, vôd čo, ktorú verejnila v júli 2018 Európska agentúra pre životné prostredie. Táto správa bola vydaná len pár mesiacov pred dôležitou správou OSN o rizikách eh, nárastu teploty spôsobeného, spôsobeného klimatickými zmenami a zohľadnili rovnako ako aj správu Európskeho dvora auditorov. To bola ukončená v roku 2018 aj spoločné výskumné centrum. No a samozrejme táto kontrola, táto fitness check je jedna z obavy poslancov, pretože tie verejné konzultácie, ktoré sme spustili v roku 2019, vyvolili a veľká časť z toho sa týka z veľmi, veľmi úspešnej kampane pod vedením environmentálnych NVOčiek, cieľom ktorých bolo zdôrazniť význam zachovania ambicioznosti tohto legislatívneho aktu. No, uskutočnili sa rôzne zasadnutia, rozhovory a 100 stanovisk. No a tieto konzultácie skutočne dostali obrovskú podporu a záujem obyvateľstva. No a ja by som teraz eh, vás rada upozornila, zdôraznila eh, niektoré z kľúčových nálezov, e, ktoré sme zanalizovali. No a no, poprvé, kľúčom k úspechu tohto legislatívneho aktu prijatého v roku 2000 je, že sa podarilo umožniť vytvorenie v celej Európe štruktúry správy a riadenia na spoločný uh, management riek a korít riek ja by som chcela upozorniť, že 60% eh, korít riek eh, a riek eh, sú v cezhraničnej situácii, týkajú sa viacerých štátov. No a cieľom bolo vytvoriť štruktúru tak, aby mohli štáty spolupracovať a riadiť vodné toky. No a implementácia tohto legislatívneho aktu však nebola taká úspešná, ako sme dúfali. Už v roku 2000 členské štáty e, sa dohodli, že zabezpečia, že dosiahnu dobrý štatút pre všetky vodstva v Európe do roku 2015. No a vieme, že stále sa ten cieľ nepodarilo dosiahnuť e, na článku 4 e, tohto legislatívneho aktu by sa mal dosiahnuť štatút najneskôr do roku 2027 a vidíme, že v členských štátoch je štruktúrálny problém, čo sa týka množstva financovania, výšky financovania pre jednotlivé opatrenia, napríklad obnovné, opatrenia na obnovu prírody, riešenie niekto, niektorých druhov tlakov a rovnako jasný problém, ktorý sme zistili, je, že ciele nie sú dostatočne integrované do iných sektorálnych politík. Mm, a napríklad v kapitole koherentnosti my sme identifikovali možnosť lepšej integrácii cieľov do energetickej politiky, polnohospodárskej politiky a dokonca aj do dopravnej politiky EÚ. Čo sa týka smernice o záplavách, tak dospeli sme k záveru, že táto smernica mm, teraz som zobrala prvý cyklus implementácie je ešte príliš skoro vyvádzať, vyvodzovať z toho nejaké závery o tom, či 100% zodpovedá svojmu cieľu, ale už teraz vidíme, aké prínosy to malo v tom, že prinútila členské štáty, aby vypracovali plány na prevenciu a predchádzanie povodňam a umožnilo to oveľa lepšie zmapovať oblasti, ktoré sú ohrozené rizikom záplav. Komisia v roku 2019 vykonala komplexnú analýzu eh, všetkých sekundárnych plánov eh, povodí v EÚ. No a z toho eh, plynuli viaceré odporúčania pre členské štáty. No a čo sa týka povodní, tak jasne vidíme, že relatívne malý Počet členských štátov momentálne spájajú údaje o klimatických zmenách s riadením záplav. Takže eh, je tu možnosť eh, lepšieho využitia synergických efektov. Eh, chceli sme tak <clears throat> zhrnúť v týchto pilieroch oblasti, kde sme v, našej, v rámci našej kontroly dospeli k tomu, čo treba urobiť a aké poučenia z toho vyplývajú ako som už povedal, vidíme, že smernica je, podporuje pokrok, ale pomalšie, ako pôvodne spoluzákonodorcovia zamýšľali. Výsledky teda sa dosahujú a chcel by som tiež zdôrazniť, že táto smernica obsahuje e, všeobecne princíp one out, all out, ktorý nejak zahrňuje skutočnosť, že ak jeden z parametrov podľa ktorých eh, kontrolujeme stav vody, nie je úplne splnený, a tak sa samozrejme celé povedie v eh, úplne po najlepšom stave, ale treba to tiež eh, komunikovať, pretože tiež treba hovoriť, že vidíme, že výrazne klesla, klesol objem niektorých ťažkých kovov, aj keď podiel niektorých, ako napríklad ortute stále ostáva. Však vidíme istý pokrok. Rovnako sme dospeli k záveru, že smernica súčasne predpisuje, ale je dostatočne flexibilná. Ja z tých aktéry zdôrazňujú, že by chceli vidieť lepšie synergické efekty s klimatickými zmenami. My uznávame, že je tu istý manévrovací priestor, ale súčasne eh, riadenie eh, povodievodných tokov eh, má flexibilitu tak, aby členské štáty mohli zaintegrovať obavy z klimatických zmien pri hodnotení stavu vody, tak z hľadiska kvalitatívneho, ako kvantitatívneho. Jasne sme k identifikovali kontamináty a Sústredíme sa hlavne na farmaceutika a mikroplasty. No a, a právne posledná lehota na plnenie je 2027. To znamená, že aj v tomto období všetky členské štáty vypracúvajú svoje tretie plány riadenia vodných tokov. No a tiež vidíme, že veľmi sa využíva možnosť, ktorá je tiež uvedená v e, smernici, dať výnimku niektorým vodným tokom a to, aby získali dobrý e, štatút. Na niektoré roky dnes 50% od nich toko má, má výnimku a reforma bude musieť čakať až do roky 2027, aby bola plnená. Takže sú tu problémy s lepším e, plnením aj spoluprácou medzi členskými štátmi. Je tu priestor na zlepšenie pri e, obsahu chemikálií Napríklad identifikovali sme, že smernica o environmentálnych štandardoch, eh, ktorá, eh, ktorá vypracovala takú nejakú tabulku eh, na skúmanie a hodnotenie obsahu toxických látok vo vode, nedovoluje nám to hodnotiť dopad zmesí a roztokov na vody. To je časť, ktorou sa zaoberáme a rovnako akúkoľvek, akékoľvek aktualizácia príloh eh, týchto cérskych smerníc, ktorá by nám hodno, dovolila hodnotiť eh, chemické znečistenie, si vyžaduje eh, dlhý spoluzákonodársky proces, takže nemôžeme vždy postupovať tak rýchlo, ako by sme si predstavovali. Je tu tá otázka integrácie smernice do polnohospodárstva, energetiky, ale tiež napríklad tá vnútrozemská lodná doprava, Rovnako je tu problém s nedostatočným financovaním a upozorňujem všetkých poslancov a poslankyne na nedostatočnú implementáciu jasne identifikovanú článku 9 smernice, rámcovej smernice o vodách, kde sa zavádza princíp, že členské štáty musia zohľadniť eh, eh, náklad na použitie v domácnostiach, priemysla stále vidíme, že tento princíp sa neimplementuje rovnako v celej EÚ. <clears throat> To znamená, že v mnohých členských štátoch je oveľa menej likvidity na to, aby mohli členské štáty zlepšiť implementáciu. No a v neposlednom rade identifikovali sme eh, priestor na lepší streamlining, na požiadavek na monitoring, a dnes sa mm, využívajú všetky vstupy, ktoré nám dávajú napríklad umelá inteligencia, data mining, to, aby sme zjednodušili prácu členským štátom. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pekne. Takže a teraz pristúpime k diskusii. Na zozname za EPP je Christoph Hansen. Vajsa za SAD nikto zdá sa. Renew Erika Müller. Zelený Sven Giegold. Paulus Margaret Auken. A za GUE Malin Bjork. Dobre, takže začneme ako prvý dostane slovo Kristof Hansen. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj pani Manfredy za prezentáciu. Európske zdroje vody sú pod veľkým tlakom. Myslím, že na tom sa všetci zhodneme. Ja to kvôli klimatickým zmenám, ekonomickým aktivitám, rastu populácie a urbanizácii. Kontrola bola uzavretá. Teraz sa eh, nás čaká ďalší cyklus riadenia. No a členské štáty vypracujú svoje tretie plány a pani Manfredy o tom hovorila a mali byť pripravené na konca roku 2021. Takže čo komisia robí na to, aby zaistila, že poskytnú právnu istotu včas na to, aby tieto plány boli dostatočne ambiciozne, aby splnili lehotu 2027. To je moja prvá otázka. A druhá otázka, veľmi veľa aktérov, vrátane podnikov a Čieka žiadajú od komisie, aby zachovala úroveň ambícií a neotvárala opäť smernicu, rámcovú smernicu o vodách, pretože sa obávajú, že členské štáty možno znížia ambície. Takže zohľadom na túto pozíciu a zohľadom na ekologickú dohodu, z akých dôvodov by komisia sa rozhodla opätovne otvoriť rámcovú smernicu o vodách a ak áno, aká, aký by bol časový harmonogram? Ďakujem pekne za SAD, nikto, takže za Renew, Eli, Erika Müller, vážená pani Manfredy, rámci vašej kontroly o rámcovej smernice o vodách sa ako problém uvádza, a problém pre dosiahnutie cieľov je, že ciele smerníc doteraz sa neboli integrované do iných relevantných relevantných politik EU. Hovorili ste vyslovene, vyslovne o, o poľnohospodárskej politike. No komisia v rámci návrhu o poľnohospodárskej politike e, zle, predložila niektoré návrhy, a, e, ktoré majú zlepšiť ochranu vody, napríklad indikátory. Myslí si komisia, že návrhy sú dostatočné a ak nie, ako by sa nám mohlo podariť že tlak, ktorý už teraz sa leží na procese hlasnej polnohospodárskej politiky, nebude ďalej zaťažovaný. A možno ešte jedna veta k smernici o odpadových vodách. A hovoril sa o problémoch menších obcí, a súčasne ako budúca výzva. A hovorili ste tie nové kontaminanty, mikroplasty a farmaceutika No a to podľa mňa znamená narastajúce náklady na čističky, myslím napríklad na filtre s aktívnym uhlím a tak ďalej. A mňa by preto zaujímalo, aké možnosti vidí komisia na to, aby v budúcnosti e, tie malé komunálne podniky boli podporené pri dosahovaní týchto cieľov. To by bola pre mňa veľmi dôležitá vec. Okay. For the green... Ďakujem. A teraz za zelených eh, Manfred Elken. Áno, ďakujem. Ďakujem komisii za rozsiahlu odpoveď. Eh, podľa nás je táto smernica dobrá a je veľmi dôležité, aby sa neoslabila. Už sa to niekoľkokrát odložilo, to znamená jej implementácia. Komisia bola pomerne mierna na členské štáty, ktoré predkladali rôzne ospravedlenie, napríklad Dánsko. A členské štáty majú veľkú fantáziu, keď si hľadajú nové ospravedlnenia, prečo tú smernicu neimplementujú. Takže my dúfame, že budete trvať na tej 27. tak ako je to teraz a že ju znova neotvoríte. To som vo vašej prezentácii nepočula. Vaša prezentácia by mala obsahovať nejaké zábezpeky, že sa opäť táto smernica neotvorí, to je dôležité. A chýbajú nám aj chemikálie. Ale to sa môže urobiť aj bez toho, aby sa otvárala táto smernica. Napríklad, keby ste to dali do akýchsi skupín látok. Nie, že by sa to všetko robilo zaraz. To by bolo jednoduchšie. Takže nebudem opäť žiadať, aby ste ju neotvárali, ale chcem vyzvať, aby ste boli prísnejší na členské štáty, ak sa tomu budú snažiť vyhnúť, lebo už sa mohla aplikovať a implementovať v roku 2015. A teraz už teda sme v tejto situácii a samozrejme treba zohľadniť aj náklady na implementáciu. Čím sa to viac bude odkladať, tým to bude drahšie. Pretože potom to znečistenie bude ešte väčšie než dnes. Ďakujem. Ďakujem, Rim Bjork, prosím, za zelených. Ďakujem, pán predsedajúci je jasné, že táto smernica je veľmi dôležitá pre mnoho ľudí v, Euro, v komisii a samozrejme veľmi zaujíma aj občanov, lebo sa k nej aj vyjadrovali a takisto prejavili svoje znepokojenie. Ja som využila príležitosť a ja hovorím po švedsky, ako ste si všimli. Myslím, že toto našich občanov veľmi zaujíma a očakávajú od komisie jasnú odpoveď, takže nadviažem na predrečníčku, kedy komisia jasne uzná a vyhlási, že nebude znova otvárať túto smernicu. Nielen občania čakajú na odpoveď, ale všetky, všetky členské štáty treba vysna, vyslať signál, ako teda sa bude postupovať s týmito plánmi na rok 2021. Nesmie sa to ďalej oslabovať. Nemôžeme čakať až do roku 2027 na implementáciu smernice. A podobne ako v tejto prezentácii sme videli, je jasné, že nielen právny text by mohol byť problematický, ale aj mnoho ďalších vecí. Samozrejme, toto všetko veľmi zaujíma priemysel a lobby, samozrejme polnohospodárov takisto a čiastočne aj z iných oblastí, e, chcú skutočne rôzne časti tejto legislatívy oslabiť, ale myslím, že to posolstvo je veľmi jasné od našich občanov. Chcú ju implementovať a e, chcú ju realizovať tak, aby sme to neriešili tak, ako obvykle doposiaľ. Máme aj zelený dohovor, My teda budeme trvať na tomto časovom pláne, nebudeme vytvárať novú legislatívu a jednoducho chceme, aby sa táto smernica zachovala. 50 smernice tvoria výnimky a potrebujeme preto väčšiu jednoznačnosť. To si želajú občania. Ďakujem. Ďakujem, Penia Vajs, aj EPP, prosím. Thank you. Ďakujem. Keď sa pozrieme na tie myšlienky a argumenty, prečo by sme opäť mali otvárať túto smernicu, tak potom možno sa ten Európsky ekologický dohovor nejaví ako zlá alternatíva. Možno mi to môžete vysvetliť, v smerniciach nie je totiž nič o energetickej účinnosti. Samozrejme sú problémy s implementáciou a ja súhlasím s výhradami, ktoré tu zazneli na tomto stretnutí, ale to sa týka implementácie. A s tým sa môžeme špecificky zaoberať ale mohli by sme sa pozrieť na to, ako by sme mohli zapracovať na potenciále energetickej účinnosti, pokiaľ by sme tie smernice znova otvárali, napríklad z hľadiska čistoty vody. My teraz vieme, že voda neviem, ako sa to povie po anglicky, voda sa čistí v čističkách vody, kde môžete získať aj určitú energiu. Pomocou nových technológií je to možné. A jeden z tých argumentov na otvorenie týchto smerníc by mohol byť ten, že nielen posilníme to, čo už máme v týchto smerniciach a že to budeme implementovať, ale okrem toho je tu požiadavka, aby sme zabezpečili, že energia, ktorú získame pri čistení vody, bude súčasťou Európskeho ekologického dohovoru. Takže otázka stojí že či by sme napríklad e, smernice mohli otvoriť takýmto spôsobom a venovať sa tam uvoľňovaniu energie, ktorá sa vlastne takto ukladá alebo vytvára pri procese čistenia. I have been back home in Denmark for the weekend, so I'm not that good at som sa vrátila na víkend do Dánska a už som trocha pozabudla po anglicky. Na konci e, postupu, keď vždy aj dostanete odpoveď. E, v každom prípade dostanete slovo až po e, aj Sven Gigold, prosím. Ja, wir haben in Europa wirklich ausgezeichnete Regeln zum Schutz unseres Grund Máme v Európe naozaj vynikajúce pravidla na ochranu našich spodných eh, vôd, tečúcich vôd. A napriek tomu fitness check komisie ukázal, že viac ako polovica všetkých povrchových eh, vôd nie je v dobrom ekologickom eh, stave až minulý týždeň komisia začala e, konanie pre porušenie voči Nemecku kvôli jednému aspektu e, týkajúcemu sa vôd a je naozaj hrozivé, že 20 rokov e, po nadobudnutí účinnosti je už teraz jasné, že ešte v 27. nebudú pravidla hm. dodržiavané. V podstate na 2015 sa predpokladalo, že ten dobrý stav vôd bude dosiahnutý, ale k tomu nedošla. Čo chýba? chýba, eh, je tam analýza spôsobu práce komisie samotnej. Prečo neboli začaté konania pre porušenie voči všetkým členským eh, štátom, keďže je jasné, že tie ciele dosiahnuté nebudú, keď kedy bude nasledovať eh, konanie pre porušenie zmluvy napríklad voči Nemecku, lebo v 2027 to ešte nebude dodržané. V prípade výzavera v mojom volebnom okrsku doma toto konanie konanie začaté bolo, e, ale kde sú sankcie, aby a vera sa dostali do e, dobrého opäť e, stavu. Čiže otázka je, zmeníte postup a zavediete rýchlejšie konania pre porušenie a postaráte sa o to, aby všetky konania prebiehali rýchlejšie, že budú nasledovať aj sankcie, pretože bez sankcií tu budeme sedieť aj v roku 2027 a preto chcem vedieť, ako posudzujete svoj vlastný spôsob práce. Či nám viete prislúbiť, že urychlíte a začnete vôbec konania pre porušenie zmluvy? Ďakujem za EKR, pán Vandra. Ďakujem. Na niekoľko bodov. Ak členské štáty teraz dokončujú svoje plány riadenia povodí, O tom sa už povedalo veľa. To znamená, čo nie je v tej legislatíve, ale je to dôležité a niektorí z vás sa o tom mm, správne zmienili. Napríklad otázka mikroplastov, farmaceutík, liekov, ale e, nehovorí sa napríklad o nedostatku vody a to vyzerá byť jeden z veľkých problémov, najmä v strednej Európe Otázka teda je, či komisia predpokladá zahrnutie týchto problémov do budúcich legislatívnych textov. A potom verejné konzultácie tie ukázali, že občania sú veľmi kritickí k administratívnej záťaži. Mohla by nám komisia trocha približiť ako sa budú zjednodušovať požiadavky na predkladanie správ v tejto oblasti. A napokon ešte tretia otázka, rovnako dôležitá. Súvisí eh, s tým, že komisia v roku 2018 už o tom hovorila a vydala akési darovanie. Máme tu lehotu 2027 na dosiahnutie minimálnych e, noriem kvality životného prostredia. Uvažujete napríklad o nejakom odklade vzhľadom na oneskorenú implementáciu, ako sa tu už o tom hovorilo? Ďakujem. E, ďakujem za e, Gulek Bompa. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem za prezentáciu. Nuž, ako sme hovorili, smernica hovorí o kvalite vody a cieľom je dobrý, ale cieľ mhm, dobrý stav všetkých vôd do roku 2015 nebol dosiahnutý. No a ja súhlasím s tými kolegami, ktorí žiadajú aj tieto smernice a rovnako vyvinutie tlaku na členské štáty, na členské štáty, aby konečne to implementovali. No a čo sa týka podzemných vôd, tak je v lepšom stave a väčšom množstvo je a väčšom podieli sú ciele dosiahnuté, no a tie, ktoré neboli dosiahnuté, to sú hlavne kvôli kontaminácii dusičnanmi spolnohospodárstva a nebezpečných chemikálií z priemyslu alebo z odpadu. No a, a Astokain, škodlivá látka v Alsasku, púta našu pozornosť. No a ...40 miliónov tón stále je v prírode a plňujú kvalitu vody v Európe. No a je to cez Francúzsko, Nemecko až do Holandska. Týka sa to 70 miliónov ľudí, takže no a Takže ja by som chcel vedieť, a či tento, tento projekt sledujete a myslíte, že ten rozsudok súhlasí alebo teda zodpovedá zákonu, hlavne príslušnému článku o fungovaní Európskej únie. Ďakujem pekne. Merci. Euh, pour les Verts, euh, Jutta Paulus. Ďakujem za zelených Juta Paulus, prosím. Ďakujem. Áno, aj tu sme e, videli, že je dôležité urobiť si takú 100 inventúru a zákony sú vlastne dobré, ale e, tá implementácia pokrivkáva a agentúra pre životné prostredie tieto problémy e, riešila, že teda rieky sú, majú dôležitú uh, úlohu aj uh, pre plankton, pre vyživu rýb, ale v Nemecku často najmä pre riečnú dopravu na chladenie priemyselných zariadení a možno ešte aj uh, vodu. A ak toto zelený dohovor nezmení ako ochranu pre mm, základ prežitia živočichov, nebudeme brať Mm, nebudeme brať vážne, potom budeme mať veľké problémy a len eh, v tejto eh, eh, správe agentúry pre životné prostredie, ale je vo vašej je jasné, že mnoho problémov súvisí s chemikáliami, ktoré sa dostávajú do povodí z lodí a teraz tam ešte údajne vraj Mm, medi, mm, teda e, liečivá e, vraj sa skúmajú, ale to je len rozprávka, o tom sa hovorilo už keď som študovala. E, čo chcete urobiť? Napríklad z poli, z PIFAS budete riešiť aj tieto substancie dohromady a nie každú jednu z 1700. Ako budete riešiť problémy s látkami, ktoré vplývajú na hormóny, množstvo týchto látok nedajú sa vyfiltrovať a už dnes dochádza k posunom pri pohlaví eh, rýb. A čo chcete hmm. proti týmto látkam ovplyvňujúcim hormóny robiť? Ďakujem a posledný rečník. Ďakujem, pán mm, predseda. Ďakujem komisii za prezentáciu. Už robí mi veľké starosti, keď sa pozriem, že väčšina členských štátov dnes požaduje oslabenie svojich záväzkov a to v podstate znemožňuje dosiahnutie stanovených cieľov. Niektoré z týchto členských štátov dokonca požiadali až o 90-percentné oslabenie tých záväzkov v prípade povrchových vôd. A takisto mi robí starosti aj to, že sladkovodné živočíšne druhy sa o 4 ročne znižujú. To je dvojnásobok úbytku pozemských a morských živočíchov. Takže jeden z troch živočíchov, ktoré žijú v sladkej vode, sú v ohrození a veľký počet občanov požaduje ochranu našich riek a jazier a biodiverzity. A ako povedala aj zástupkynia Európskej komisie, tá smernica je vhodná na svoje účely podľa kontroly vhodnosti. Musíme sa teda snažiť urobiť viac, žiadny krok späť, žiadny ústupok Musíme chrániť smernicu pred akoukoľvek snahou na oslabenie alebo, ju, alebo na to, aby predtým, aby sa znova otvorila. A chcem sa spýtať, aké sú prioritné opatrenia na podporu pre členské štáty pri kompletnej implementácii európskej legislatívy o kvalite vody. A ako postupovať a kedy bude potrebné aktualizovať smernicu o e, čistení odpadových vôd, napríklad pokiaľ ide o, lieky alebo mikroplasty. Ďakujem. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à la commission. Ďakujem pekne. Slovo dá, dostane teraz komisia, aby mohla za, reagovala na všetky otázky. Máme 15 minút, takže nemôžeme viesť ďalšiu rozpravu o odpadoch, takže ak môžem podpor, po, poprosiť o krátku prezentáciu po odpovedi, tak to budem musieť uzavrieť. Nech sa páči, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. C'était justement ça les points. Ďakujem veľmi pekne. A to bolo presne to, čo som chcel zdôrazniť. No a ja som ešte neurobila tú druhú prezentáciu, ale niektoré otázky sa tomu, toho týkali. Vynasnažím sa to podľa tém zosumarizovať. Tá základná otázka, či komisia má jasné v tom, že neotvorí e, smernicu, rámcovú smernicu o e, voda. Musím povedať, že e, naša kontrola vhodnosti je veľmi jasná v tom, že sú tam určité oblasti, ktoré je možné zlepšiť a Nachádzame sa v diskusiách aj s eh, politikou a nechceme samozrejme, aby táto smernica sa eh, nejako eh, zhoršila, len posudzujeme všetky opcie v rámci environmentálneho dohovoru Zverejnili sme posúdenie tejto rámcovej e, smernice a, chceme dosiahnuť klimatickú neutralitu, e, nulové e, znečistenie a bio, zachovanie biodiverzity v Európe. Pre nás je veľmi dôležité vypočuť si aj názory parlamentu. V rade viete, že plánujú mať orientačnú rozprávu správu o kontrole vhodnosti. Bude to v marci na Rade pre životné prostredie. Všetky e, tieto e, e, výsledky sa budú prediskutovať Eh, prediskutovávať a budeme postupovať v zmysle eh, zeleného dohovoru. Pokiaľ ide o eh, presadzovanie a o porušovanie, záver v rámci kontroly vhodnosti je, že veľa toho treba urobiť, aj pokiaľ ide o národnú implementáciu. Pýtali sme sa aj v rámci dotazníka zúčastnených strán na ich názor na úroveň sankcií, ktoré potom potenciálne e, môžu byť aplikované zo strany lokálnych e, orgánov a či teda tieto sankcie sú korektné. A mnohí e, sa domnievajú, že nie sú primerané, nie sú odstrašujúce do akej miery teda tieto výsledky sa zhodujú s tým, čo spomínali niektorí poslanci o tých zlých príkladoch na úrovni národných legislatív. Mnoho prípadov sa na národnej úrovni rieši príliš neskoro. Môžem vám garantovať, že Európska komisia chce samozrejme sledovať tieto prípady a chce začať konania komisia v v februári 2019 prijala odporúčania adresované všetkým členským štátom, ako usmerňovať tieto aktivity e, pokiaľ ide o, plány e, riadenia povodí. A, mm, dopracovali sme sa, teda zistili sme nedostatky, e, ktoré v tejto oblasti existujú a v rámci presadzovania práva. Ehm, komisia, politika komisie e, nás vlastne e, núti byť aktívni vždy, keď zistíme, že dochádza k e, štrukturálnym nedostatkom a porušovaniam, ale tá primár, primárna zodpovednosť je na členských štátoch. A aj pokiaľ ide o spravodlivosť, tam je problém. Nie vždy je rovnaká úroveň v rámci dynamiky environmentálnych mimovládnych mimovládnych organizácií aktivovať tieto práva. E, takže toto sú všetko témy, na ktoré myslíme, ktoré máme na zreteli, ktoré diskutujeme aj horizontálne, pretože toto sú témy, ktoré sa týkajú aj iných e, údajov environmentálneho aký. E, odpoveď na pani Müllerovej otázku. Hm, Môžem povedať, že sme spokojní s faktom, že tam máme v eh, návrhu eh, eh, kondicionalitu primeranosť v rámci poskytovania ďalších finančných prostriedkov farmárom v závislosti od manažmentu povrchových vôd. Čo by sme chceli zabezpečiť, samozrejme aj kolegium komisárov veľmi veľmi aktívne sa zaoberá touto problematikou. Veľa e, pripomienok sa týkalo znečistenia chemikáliami, áno, to je pravda. V e, rámci kontroly v hodnosti sme to identifikovali ako oblasť, kde by sme kolektívne mohli byť lepší v posudzovaní dopadov e, z mesi rôznych látok. Je tam teda ešte priestor na zlepšenie, ale samozrejme treba už pri zdroji riešiť znečistenie PFAS, iné e, látky. Pán Hansen a pani e, Hajkenau, e, chcem vám odpovedať, že sme naozaj toto sa snažili látky PFAS aj endokrinné disruptory riešiť veľmi komplexným spôsobom a chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu za dobrú podporu pri tomto type akcie. pokiaľ ide o nedostatok v vody. Áno, tu je potrebné rešpektovať aj e, kvantitatívne aspekty a treba to vidieť e, v súvislosti e, s vypracovaním nadchádzajúcej európskej klimatickej stratégie, kde samozrejme táto problematika nedostatku vody bude tiež musieť byť riešená. Mohol by som navrhnúť, pán predseda, keby ste poprosili, aby komisia precízne otázky e, presne zodpovedala. Ani Juta nedostala odpoveď k PFAS, ani ja som nedostal konkrétnu odpoveď na to, či posudzujú svoje vlastné opatrenia. Takže poprosím, keby ste mohli požiadať komisiu, aby e, odpovedali na konkrétne otázky konkrétnou odpoveďou. Bol by som to možno ešte po francúzsky. Nech sa páči. Povedala som, že PFAS boli upravené v rámci nedávnej modernizácie rámcovej smernice o vode a sú na našom radare. Práve pracujeme na stratégii, aby sme holistickejšie riešili tieto látky PFAS. Sú aj súčasťou eh, našich eh, snách v rámci revízie kvality noriem eh, smerníc o vodách, ktoré sú súčasťou rámcovej smernice smernice o vode. Nie som si istá, že som správne e, pochopila, čo ste povedali, čo ste mali na mysli, či komisia e, bude vlastne sama posudzovať, e, či jej opatrenia sú postačujúce. V roku 2015 sme tam mali deadline a boli len výnimky povolené. Ale počet e, konaní pre porušenie je veľmi limitovaný. Vera Vezer prípad ma e, zaujíma. Neboli tam žiadne e, sankcie a my chceme, aby ste aplikovali sankcie, lebo členské štáty jednoducho nerešpektujú túto legislatívu. A prečo ste nezačali s týmito konaniami pre prípad porušenia a či teda ste posudili, do akej miery to nerobíte. Ďakujem. Existuje celý eh, rád konaní pre eh, porušenie, buď bol zaslaný formálny eh, list, niektoré dokonca už sú pred súdnym dvorom prejednávané. Takže určite budeme aktívnejší a chcem len povedať, že už teraz sme aktívnejší. Všetky eh, plány riadenia povodí boli analyzované, posudzované a kde to bolo primerané, boli prijaté aj následné aktivity. Pokiaľ ide o, o tie akcie zo strany Európskej komisie o začatí konaní pre porušenie, vidíte vlastne celý ten dialog v rámci tých štádií pred začatím takéhoto konania môžem vám povedať, že to je v súlade s našou politikou, ale vidím vašu frustráciu a vítam e, vaše nasadenie vidím e, frustrované e, tváre aj po mojej právici pani Vajs. Ja sa môžem usmievať a byť zároveň frustrovaná. Ďakujem pekne za túto otázku, keď manažujeme keď e, odpadové vody e, sa e, spracúvajú. Ako by bolo možné otvoriť smernice, aby sme európsky ekologický dohovor zakomponovali do príslušných súčastí, ako je to s tou energiou pri či e, stených vôd. Toto sa netýka ani tak eh, mm, posúdenie rámcovej smernice o vode, ale neviem, či máme teraz eh, čas na to v odpovedi eh, váženej pani poslankyni. Áno, mm, veľmi senzitívne postupujeme, pretože chceme oveľa lepšie riešiť tieto plány riadenia odpadových vôd, aby to bolo mm, Eh, aby sa získavala zároveň aj eh, energia a chceme samozrejme eh, zvýšiť energetickú účinnosť a aj naše posúdenie v tejto téme ukazuje, že môžeme dopracovať sa ku mm, energetickej neutralite a zároveň byť aj energeticky efektívny v tejto oblasti. Ďakujem pekne, takže uzavrieme túto e, prvú, tento bod e, rozpravy a o niekoľko minút sa budeme venovať rozpočtu na rok 2021. Très bien, on va reprendre nos travaux. Takže kolegyne, kolegovia, opäť začneme. Takže čaká nás výmena názorov o rozpočte na rok 2021. To je veľmi dobrá chvíľa na túto rozprasu, ešte prvá diskusia o VFR a rozpočet 2021 bude prvým rozpočtom v rámci nového viacročného finančného rámca. Takže možno je to veľký časový predstih, ale ak sa chceme dobre prepraviť, potrebujeme tomu venovať dosť času o spolupráci medzi komisiou a pracovnou skupinou. Ja som spravodajca ako predseda výboru pre stanovisko výboru NVK návrhu rozpočtu, takže predstavím niekoľko prioritných bodov. No, budeme mať eh, tú čest eh, predstaviť vám väčšinovú pozíciu výboru. Dostanete slovo približne na 15 minút, no a potom dostanú slovo ďalšie politické skupiny. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem pekne, Pascal. Želám všetkým dobrý deň. Ja som tu, aby som hla našiel spojence. Ja som bol teňovým spravodacom pre rozpočet 2021 a dostali sme 1,9 miliardy viac ako chceli. Chceli hlavy štátov a vlád. Hovorilo sa, že je to poprvýkrát, keď parlament získal to, čo chcel, a to preto, že 5 skupín spolupracovalo. No a ja myslím, že tá bitka pre ďalší rozpočet, tak ako si povedal, je to prvý rozpočet z nového finančného rámca. To bude veľmi náročné. No a je veľmi dôležité, aby parlament bol zjednotený. No a z tohto dôvodu navrhujem takú novšiu metódu. Nemôžeme čakať do septembra, októbra. Už teraz od februára začíname, je to poprvýkrát v histórii ľudstva, keď čelíme takejto výzvy. Viacerí sme boli v Madride na konferenciu o klíme a, a príhovor Ursula von der Leyen bola veľké veľké očakávania. No a Green Deal je veľkú, veľká, veľký nádej, no ale rada musí eh, dať to tomuto ekologickému eh, ekologickej dohode eh, dostatočne veľa finančných prostriedkov, ak to bude len greenwashing, tak to bude katastrofa. Takže boli sme v Madride, kde mnohí sledovali to, čo robí Európa a on bol rozhodnutý, že vydračný finančný rámec je na 7 rokov, takže rozpočet 2021 týka viacročného finančného rámca. No a ak zlyháme, tak to bude na 7 rokov. Takže poprvé, to je význam toho, čo robíme. Po druhé, bude to náročné. Vidíme, čo navrhuje Charles Michel. A tento týždeň sa uskutoční, sa mi navrhuje rozpočet 0,17 rozpočtu. To je úplne nedostatočné, no a vieme, že bude náročné Dneska 1,3 HDP, ehm, no a 1,7 by bolo dostatočné. No, takže e, začali sme pracovať na nejakom dodatočnom e, rozpočte na financovanie ekologických dohody na no to všetko. Myslím, že musíme byť zjednotení. E, predchádzajúci rozpočet bol prijatý piatimi skupinami s ohľadom na súčasnú situáciu, ak parlament nebude jednotný s ablíciami, tak bude to veľmi komplikované. Takže ja nechcem teraz hovoriť teraz takto spoza stola a nejak vás poučovať, ale som tu na to, aby som <coughs> si vypočúval sa názory na to, ako môžeme vyhrať túto bitku spoločne. Voilà. Donc devant vous, désolé, j'ai la même présentation devant toutes les commissions thématiques. De... Ja som mal rovnakú prezentáciu pre všetkými, uh, všetkými výbormi. J'étais à Bamako il y a quelque temps au Mali. Ils vous disent que la Seine... No a toto sú a, keď mali a vidíte, že tá, toto sucho, a, to je sucho, ktoré nikdy nebolo, a, sa neopakovalo. Uh, la gravité, c'est aussi... No a s ohľadom na zá, závažnosť situácie, a, a, sa CO2 atmosféra, no a 1960 Takže tá hodnota stále stúpa. Minulý týždeň, minulý rok sme prekonali 415 eh, ppm, no ale najznepokojujúcejšie je rýchlosť. posledné 3 roky je to trikrát rýchlejšie ako v 60. rokoch. V 60. rokoch eh, CO2 rástlo 0,8 jednotky každý rok, teraz sa to narastá eh, trojrastnou rýchlosťou, takže e, napriek všetkým opatreniam nie sme na dobrej ceste. Emisie CO2 vo svete stále rastú a oceány a lesy absolvujú čoraz menej. No a zo všetkých týchto dôvodov e, prehovor e, Ursula von der Leyenovej a Franza Timmermansa veľmi dôležité musíme zvý, zvýťaziť, aká Európa bude rozdelená, nadchádzajúcich 10 eh, rokov, ak bude Európa vytvárať dojem, že je to príliš eh, náročné, tak eh, tie dopady budú katastrofické. No a pani von der Leyen a, a prirovnáva k prejavu Kennedyho, že treba ísť na mesiac, má pravdu, ale nezabudeme na to, že za prejavom je rozpočet Kennedy 15, krát, 15 násobne zvýšil rozpočet eh, NASA. No a keď sa už hovorí, keď sa už hovorí o eh, novom zelenom, údele, to je samozrejme referencia na Roosevelta, on prišiel v eh, veľmi ťažkých časoch, on trikrát zvýšil federálny rozpočet, no a samite sa plánuje 1,3 HDP, takže eh, Kennedy a Roosevelt eh, mali snahu a ambície pre eh, krajinu, pre občanov, takže je, či rozpočet 2021, rozpočet viac než finančný rámec má tieto ambície. Konkrétne viete, ste, no, poznáte túto tému, čo to znamená znížiť CO2, to sú obrovské výzvy, polovica, polovica budov musí byť zateplená a izolovaná. Treba ďalej rozvíjať hromadnú dopravu. Treba transformovať náš model poľnohospodárstva do niekoľko rokov. Treba e, obrovské investície a nikdy v histórii ľudstva sme s takýmito zmenami neboli, e, neboli konfrontovaní. Vytvorili to milióny pracovných e, miest, narastie kúpna sila, univerzity výskumy, ak si niekto povie, že zateplí si dom, tak každý rok na to môže získať 800 eur z hľadiska úspor na kúrení. Takže ušetria sa tým peniaze. Takže ak niekto hovorí, že nemá peniaze, um, um, aby Európa pomohla, aby Európa mohla rýchlejšie, Európa to robí. Takže koľko to bude stáť, už eh, dokument eh, z januára Európskej komisie je veľmi zaujímavý. Poprvýkrát eh, dokument je kompletný komisia, Európska komisia dokonca 14. januára hovorí, že ak chceme uspieť každý rok, budeme potrebovať 260 miliárd. No a No, okrem toho ďalších 529 miliárd. No a komisia teda hovorí, e, že toto je dokument komisie, ktorý hovorí, čo potrebujeme e, každý rok od roku 2021 a, e, a, stovky miliárd. No a čo v tomto dokumente, čo je znepokojujúce, komisia hovorí, že momentálne peňazí, je tu klimatická banka, ktorá, o ktorej sa očaká, že urobí veľa, viac pre klímu, je tu viacero nástrojov, no a no a, a to, čo a, pani Timmermansa a pán Timmermansa a pani von der Leyenová hovoria, že parlamentu potrebujú nové návrhy a potrebujú vytvárať tlak občanov na hlavy štátov a vlád. Takže financovanie nie je dostatočné. No a vidíme tu tie obrovské výzvy, zdroje, zdroje metánu a CO2. Nuž v súčasných súčasnom rozpočte, na tej súčasnom právnom základe, aké sú rôzne programy, ktoré umožňujú znižiť emisie CO2 alebo metánu, takže toto je v tom existujúcom rámci, a aké sú nástroje, ktoré existujú, ktoré fungujú dobre, ktoré nefungujú dobre a kde by sme mohli dať eh, viac finančných prostriedkov. No a to treba najskôr zhodnotiť. No a komisia eh, tiež hovorí, že bude potrebovať stovky miliárd, no a hovorí, že v doprave, eh, v energetickej účinnosti, podnospodárske, koľko potrebujeme. No a komisia rozpočtu potrebuje vašu pomoc No a každý z nás musí povedať, presne, že k tomuto dokumentu v doprave sa tu chýba 55 miliard, no a náklady na infraštruktúru tu neboli zohľadené. No a v doprave jedna z najdôležitejších otázok bude otázka infraštruktúry. No a keď sa hovorí o viacročnom finančnom rámci, o rozpočte 2021, treba identifikovať eh, skutočne potreby. No a práca komisie je zaujímavá. Eh, Podali, že toto eh, treba na ideálny stav. No a a toto je treba, toto existuje, no a v každom výbore musíme odvieť svoju prácu, no a, a ukázať, aké sú skutočné, a, skutočné problémy a potreby, no a tvoriť spoločný rámec, a, vidíme, aké je, sú dostupné finančné prostriedky, no a ja som teraz hovoril o politike zmierňovania, ale musíme hovoriť aj o politike adaptácie. Nemôžeme zastaviť klimatické zmeny z jedného dňa na druhý, takže jednotlivé krajiny sa musia aj prispôsobovať. Takže na to, aby sme našli eh, tých viac ako 400 miliárd, treba ambiciózny rozpočet a aj rozpočtové zdroje. A takže komisia, výbor pre rozpočet už začala eh, sa navedovať otázkam vlastných eh, zdrojov, čo je jedna z zásadných zásadných eh, otázok eh, bez vlastných zdrojov sa nám nepodarí to zvládnuť. Ja som eh, pôjdem do Berlína, pretože v druhom poroku sa predsedníctva ujme Nemecko, no a je jasné, že pre väčši, väčšina krajín nechce dať do toho dodatočné miliardy, takže treba uvoľniť otázku vlastných zdrojov, zdrojov hlavne na boj proti klimatickým zmenám. Ďalej hovoríme o viacročnom finančnom rámci, v rozličnom finančnom rámci. No a keď hovoríme o vlastných zdrojoch pre klímu, eh, tak v tom treba eh, znovu otvoriť tie rokovania. A treba tiež vytvoriť eh, skutočnú klimatickú banku, ktorá bude oveľa ambicioznejšia a využívať peniaze Európskej centrálnej banky Euró, treba využívať aj a, a, a, výbor pre regióny a Európsky a hospodársky a sociálny výbor, kde sa hovorí, že momentálne pán Dobrovský navrhuje 16 miliárd ročne, to nie je dostatočné. No a Európska centrálna a, um, a banka už vytvorila 240 miliárd uh, za jeden rok. Takže ako by uh, parlament mohol predložiť uh, aké návrhy na rešpektovanie tohto ambiciozného rámca dokážeme bojovať. Dnes eh, zarába sebe na špekulácie. No a, a eh, na to, aby sme skutočne financovali Marshallov plán pre klímu. No, a, eh, to klimatický rozpočet, takže komisia začala obučovať na zvýšenie vlastných eh, zdrojov, aby eh, napríklad boli povinné si práce, zvýšiť energetickú účinnosť a či No a kde bude mať každá rodina a eh, malý stredný a podnik a pomoc na to, aby to zaplatil z vlastných a ak nebude to môcť zaplatiť z vlastných zdrojov, tak bez takej pomoci to nezvládneme. Takže Otázka vlastných zdrojov. Mm, Môžem raz za tento dokument. Potrebujeme daňovú spravodlivosť. Vidíme tie žlté vesty. Chcú mm, že to riešenie otázky, otázky týkajúce sa aj financovania ekologického, no, treba vyhnúť maximálnu snahu, dodatočné snahy, dodatočné rozpočtové prostriedky, takže Nemecko, eh, Francúzsko, krajiny eh, chcú uvoľniť eh, jednu miliardu. Takže napríklad jedným z možných zdrojov je daň na kerozín, daň z finančných transakcií, mohla by zavedená o dva roky a, a mohla by naše miliardy každý rok Ehm, daň z uhlíku na hraniciach, ehm, rovnako ďalšie ehm, dane z transakcií v rámci Európy. Takže tie zisky sú veľmi vysoké, ale otázka je, kam idú zisky z finančných transakcií či zamestnancom, do investícií alebo do dividenda. No a dnes sa vidíme, že je tu aj makroekonomický problém, že im e, e, zisky sa neinvestujú do dôležitých otázok, takže na klimu, takže je to téma, ktorej sa venujeme. No, máme podobnú, podobné situácie sme ako Roosevelt, on keď nastúpil, tak o podobný problém a len za 4 mesiace zaviedol federálnu, federálnu daň, takže nie je to žiadny sen. Hovoril o tom Jacques Delors a Mario Monti hovorili o tom, že treba, treba zaviesť európsku daň a jedna e, európska daň na zisk je možnou cestou. No a 38% daň, no a v Európe je to 19%, eh, eh, čiže len polovica z toho. Eh, takže máme len jeden možný vlastný zdroj, potrebujeme veľa peňazí na boj proti klimatickým zmenám, no a nie je to len problém pre rozpočet parlamenta, ak nezrali všetky svoje ciele, tak nepodarí, no tak potrebujeme skutočný plán na rozvoj s krajinami na juhu. No a treba investovať oveľa viac do výskumu, vývoja a to pre každú rodinu, pre každý malý stredný podnik, pre každú obec. Každá obec bude vyžadovať pomoc. No a klimatická banka by to mohla pomôcť. Ďalšia myšlienka je dám z kerozínu. No a ako by to mohlo fungovať, tie e, rozpočtové prostriedky. Fatka. To je zákon, ktorý zaviedol už Barack Obama o to je, sú tie prostriedky z, z, z, z, z podvodov. No a musíme sa snažiť ďalej a musíme povedať, že žiadna banka, žiadna poistenia nemôže pracovať v Európe o 5 rokov, ak nebude transparentná, ak nebude prispievať k dosahovaní cieľov ekologickej, ekologickej dohody. No a zapoviem že o pár týždňov budeme sláviť výročie Žmona A z rod Európy, že dva týždne, za dva týždne prijali revolucionárne, eh, revolučné rozhodnutie. No a eh, za dva týždne dokázali eh, vytvoriť spoločenstvo uhlia a ocele na zachovanie mieru. No a myslím, že dnes sa tiež ide o, o celosvetový mier. No a ak Ja myslím, že parlamenta môžeme byť hrdí eh, na hlas občanov, pretože my zohrávame svoju úlohu na to, aby sme prinášali eh, nové myšlienky a podporovali konsenzus. Ďakujem pekne a rád teraz odpoviem na vaše otázky. Intervention qui va bien au-delà du budget 2021, stricto sensu. Ja si myslím, že toto je niečo, čo ide nad rámec rozpočtu 2021. Ale ešte jedna vec, kým otvorím priestor pre diskusiu. Hovorili ste o tom, že keby sme vedeli regulovať emisie skleníkových e, plynov, tak aby sa to dostalo na úroveň 90. rokov. E, Ita Gitorin, prosím, SAD. Thank you, chair. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem spravodajcovi za toto úvodné slovo. Aj za ochotu pre dobrú spoluprácu medzi našimi výbormi. Toto je veľmi dobrý začiatok, podľa môjho názoru, to znamená výmena názorov medzi nami. Na úvod chcem ospravedlniť pani Moniku Beňovú, tieňovú spravodajkyňu za skupinu SAD, ktorá tu dnes nie je prítomná a poviem niekoľko slov v jej mene, ale ešte predtým by som chcela poďakovať za prezentáciu. A veľmi oceňujem ten veľký krok, ktorý by mal parlament urobiť a postaviť sa zodpovedne nie len voči Európe, ale aj voči svetu pri v súvislosti s tým, čo sa deje. Treba si uvedomiť, čo máme spoločné, čo treba urobiť eh, pre stabilné hospodárstvo a zároveň aj udržateľné hospodárstvo do budúcnosti. A to s prihľadnutím na ekologický dohovor. Bolo teda povzbudivé vypočuť si vás a keď eh, hovorím za pani Moniku Beňovú, E, treba povedať, že ono to veľmi podporujeme ako skupina SAD. Veľmi podporujeme vašu správu. V našej skupine tá podpora je veľká a sme radi, že ciele Parížskej dohody sú v strede vašej práce a potrebujeme v rozpočte z roku 2021 zabezpečiť, aby sme naplňali Parísku dohodu. Samozrejme, chceme pracovať na biodiverzite, 10-percentné výdaje, výdavky, to je takisto veľmi dôležité. A chceme takisto povedať, že boj proti rakovine by mal mať takisto primeranú podporu v rozpočte. V mene skupiny chcem takisto zdôrazniť dôležitosť dostatočných zdrojov pre ekologický dohovor. Ja viem, že to nemusím tak zdôrazňovať, lebo už aj vy sami to zdôrazňujete, je to upokojujúce. My chceme, aby ekologický dohovor bol, bol skutočný a bude to prelomové a chceme mať dostatok peňazí na spravodlivú transformáciu. To je teda priorita Rozpočet 2021 je začiatkom pre nové obdobie vracočného finančného rámca a bude to dôležité pre nadchádzajúce roky a chceme zabezpečiť, aby nastal posun a zmena pre Európu. A napokon ešte chcem povedať, že pre nás, samozrejme nesem vás poučovať, ale pre nás e, je spravodlivá transformácia súčasťou tohto všetkého. Veríme, že je to možné. Ale vy o tom hovoríte aj vo svojej prezentácii. No a takisto chceme ešte povedať, že predložíme pozmenujúci návrh, ktorý sa e, týka e, zdravotných e, rizik, ktorým, ktorým možno predchádzať, ale o tom sa v príslušnej dobe dozviete viac. Ďakujem za to, že ste zahrnuli, že ste nás zahrnuli do Envy a takisto za túto prezentáciu. Ďakujem za EPP. Ani Spirakis, prosím. Ďakujem, nie nie som tu za EPP, ale za seba pán Lizi tu je, ale on sa neumia slova. Takže vy ste zástupca EPP. Ďakujem vám. Ďakujem za prezentáciu. Je veľmi zaujímavá, najmä preto, že sme na začiatku nového viacročného finančného rámca. Rok 2021 je z tohto hľadiska taký symbolický, ale chcem zopakovať stanovisko svojej strany, pokiaľ ide o výsledok rokovaní o viacročnom finančnom rámci. Pre nás je lepšie, aby sme mali e, konkrétne e, sumy a e, ide o to, aby tento rozpočet nebol málo ambiciozný a pokiaľ ide o implementáciu ekologického dohovoru, ja som sa na to chcel spýtať a takisto aj na implementáciu mechanizmu prispôsobovania na hraniciach. Ako si to predstavujete a um, aké zdroje na to predpokladáte? Ďakujem. Ďakujem za a tu nie je žiadny rečník za zelených, ale áno, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci, veľmi stručne. Ďakujem za prezentáciu. Len taká úvaha k tomu, čo teraz naposledy zaznelo a možno aj vyjadrenie istých obáv. V posledných dňoch e, sa hovorí o zdanení mesa, cukru, plastov, e, palív. Ja na jednej strane súhlasím, že treba zdaňovať zisky. To je nevyhnutné vo všetkých štátoch, treba, aby to bolo vyrovnané. Už to vidíme, ako je to v Spojených štátoch a dúfajme, že aj v Európskej únii sa to týmto smerom posunie, ale problém je e, v tom, e, že všetky tieto dane e, padajú na plecia občanov, hoci potrebujeme zdroje pre ekologický dohovor. A preto o tom treba závažne uvažovať. A vy ste hovorili o dohode tých um, otcov, zakladateľov. A e, my vlastne pracujeme na výsledku ich práce v dnešnej dobe, ale samozrejme nemôžeme e, nejakým spôsobom znevýhodnovať občanov pri našich e, vzťahoch Takže ja e, chcem e, tomto výboru odporúčiť, aby pri každom opatrení bolo zohľadnené práve to, ako to môže dopadať na tých občanov, ktorí sú v najhoršom postavení. Ďakujem. Thank you for the green. Ďakujem za zelených. E, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem samozrejme pánu Lahutehu za obsiahlý výklad a za to, že ukázal, že rozpočet je v súlade s ekologickým dohovorom. Formálne by toto mala byť diskusia o roku 2021, ale v podstate to viac súvisí s rozpočtovým rámcom, ktorý ešte prebieha my ako parlament, eh, pokiaľ ide o rozpočet 2021, eh, hovoríme veci, ktoré sú veľmi dôležité a budú dôležité aj pri rozprávach na rade. Ja myslím, že tá rozpráva o tom neskončí tento týždeň. A keď sa pozriem na tie návrhy, eh, dúfam, že to neskončí tento týždeň, lebo tu presne vidíme, čo sa deje. Všetky inovácie sa dostávajú do uzádia, pretože členské štáty nechcú platiť zbytočne príliš veľa, vrátane mojej, a potom je tu otázka e, politik súdržnosti, politik polnohospodárstva a tak ďalej. No a inovácie, ekologický dohovor a tak ďalej tým trpia. A tomu by sme mali zabrániť. Takže z tohto pohľadu je vaša prezentácia kľúčová. Z hľadiska Envy by sme mali vyslať jednoznačné posolstvo. A chcem poďakovať predsedovi za návrh textu ale myslím, že ho možno posilniť. Nie, sa, nie sú tam uvedené žiadne percentá, napríklad koľko sa má prideliť na klímu. Tie čísla už ukazujú, ako je to dôležité a Jean-Michel je v tomto smere e, nerozhodný, hovorí o nejakých 20, 26%, ale nie je to nič záväzné, je to len také indikatívne. A to už ukazuje, že ak sa to nechá na rade, tak rada je naklonená tomu, že sa môže odkloniť od záväzných cieľov. Ako výbor Envy my tie naše ciele a tie prostriedky pre zmeny klímy máme vyššie. Mm, samozrejme, ide tu aj o biodiverzitu, o tom Charles Michel ani ale vieme, ako to je všetko prepojené. 20% na biodiverzitu okrem prostriedkov na klímu, to je potrebné a to treba jednoznačne povedať a už e, to parlament schválil v uznesení CBD a treba to zdôrazniť. No a dôležitá časť je samozrejme e, climate proofing. Pochopiteľne na jednej strane treba ukázať ochotu platiť na boj proti zmenám klímy a na druhej strane treba preukázať, že rozpočet nie je škodlivý pre klímu. Treba od komisie žiadať nástroje a legislatívu na zabezpečenie toho, že sa nebudú investovať žiadne peniaze, ktoré by mohli mať negatívne dôsledky pre zmeny klímy. Ale nemáme tu ešte presné nástroje. A to je ten posledný bod – my v pozmeňujúcich návrhoch e, budeme o tomto hovoriť. E, Keď e, komisia robí štatistiku pre ozleňovanie, ekologizáciu, treba si uvedomiť, že tie prostriedky, ktoré idú do poľnohospodárstva, k tomu neprispievajú, dokonca to môže mať negatívne dôsledky. Takže aj tu sa treba vyjadriť jednoznačne, aké percentá a kedy budú ohlásené na skutočné ozeleňovanie, aby to nebolo len na papieri. To je takisto prvok, ktorý by mal byť súčasťou stanoviska. Ja sa veľmi teším na spoluprácu, tak aby tento návrh rozpočtu na rok 2021 v rozpočte pre rozpočet skutočne premietal naše ambície v oblasti ekológie. Mal by to byť skutočne prelomový projekt pre Európu. Ďakujem. ECR. EKR, prosím. Vážený pán predseda, vážený pán spravodajca. E, na tým, jak ureálniť e, emócie. Jak... Ďakujem pekne, že môžeme začať diskusiu o tom, ako o, tieto emócie e, možno pretaviť do života. Bolo plánované, že do roku 2030 emisie budú zredukované o 40 a vieme, že sa to nepodarí. Hovoríme teraz o nejakých 36 po Brexite, o 34. Nož a tak to, to dopadne, keď nedokážete ambície pretaviť do presných plánov a presných výpočtov. To sú veľmi dôležité argumenty, ktoré treba predložiť aj rade tu, eh, keď eh, pred kladáte nám, prezentujete obrázky, diagramy. No, nie je to až tak potrebné práve pre nás, pretože eh, sme v tejto problematike dosť podkutí, ale napríklad Belgicko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, tam by to bolo treba prezentovať keď hovoríme o e, daniach, môžeme hovoriť len o členských e, štátoch, kde to je e, možné aj realizovať. A ostatných musíme presvedčiť o tom, že je potrebné zdaňovať a teda platiť viac za odvoz odpadu, za kanalizáciu a tak ďalej. Ďakujem za veľmi dobré stanovisko, ktoré tu bolo pripravené a poprosím vás ale naozaj veľmi presne veci kalkulovať. Musíme začať tým, že každý členský štát prepočíta, čo je e, možné vôbec, aby zohľadnil vlastné e, možnosti a aby sme nehovorili len o 40% redukcii, ale dokonca o 50%. Keď je niekto ministrom, aj ministrom financií v členskom štáte a keď je treba prijať nejaké rozhodnutie, musí to byť podložené aj nejakým finančným zdrojom. My tu hovoríme o období 7 rokov a rád by som bol, keby ste najprv analyzovali, čo sa eh, udeje a čo je potrebné urobiť v každom členskom štáte, aby sme vôbec mohli hovoriť o konkrétnych riešeniach. Náš pán predseda sa zúčastnil na zasadnutí, e, na ktorom pán Timmermans a pán komisár zodpovedný za rozpočet hovoril, že možno e, budú finančné prostriedky k dispozícii, ale nikto nám nepovedal, odkiaľ tých 7,5 miliard eur na 7 rokov na e, tie premeny, na tú transformáciu. Nevieme, či to bude 5 miliard plus 2, čo už bolo v rozpočte, alebo Eh, či to sú odinakiaľ nejaké nové rozpočtové prostriedky. A mm, tiež ako sa nám podarí, eh, aby aj eh, súkromné investície sme sem pritiahli. Chceme navodiť takú situáciu, v ktorej budú naozaj všetci brať veľmi vážne zelený dohovor, ale zároveň budeme reálne vidieť aj naše možnosti. Hm, ďakujem za zelený, pán Kokalis. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán spravodajca, za vynikajúcu správu. Hm, najväčšími výzvami a zodpovednosťou pre Európu je zachovanie životného prostredia a ľudského zdravia. A komisia hovorí o, o tom, že treba hľadať spojenectva. Pán Larutúru o tom hovoril a že ten rozpočet by mal mm, vlastne vydlaždiť cestu na implementáciu e, tých cieľov. A ja e, chcem povedať, že my potrebujeme v prvom rade radikálnu demokratickú transformáciu a pomáhať si pri tom vedou. Možno, že e, tie časové horizonty nie sú realistické 10 rokov na to, aby sme sa dostali na Venušu napríklad. Takže hm, tu máme určitý nedostatok vo financovaní, pokiaľ je o tých minimálnych 35 Musíme plne podporiť pozíciu parlamentu, e, pokiaľ ide o percento, ktoré má byť na toto vyčlenené v e, rozpočte na rok 2021 a musíme odmietnúť e, taký viacročný finančný rámec, e, ktorý nebude e, dostatočne dobrý a musíme sa pokúsiť rozšíriť právny rámec na to, aby sme mali potrebné nástroje na základe príslušných paragrafov. A ja mám ešte jednu otázku. 2,6 miliardy na kvantitatívny easing, 240 miliard na nákup e, e, vládnych e, dlhopisov od ECB. Ako to chcete financovať? Ďakujem. Ďakujem. Mám tu ešte troch rečníkov a potom sa ešte pridám sám na zoznam a potom budeme mať odpovede. Peter Líze za EPP, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán spravodajca. Prosím, prepáčenie, že som si žiaľ nemohol vypočuť, čo ste tu hovorili, lebo som mal iné povinnosti. Ale kolega Eichhout už povedal, že táto dnešná rozprava je veľmi úzko prepojená s problematikou viacročného finančného rámca, čiže dve, tri vety k tomu by som rád povedal. Návrh Šala Mišela vniesol e, veľa svetla, ale stále je tam veľmi e, temno. Dobré, že ten spravodlivý fond pre tranzíciu je akceptovaný a že teda tie vlastné e, prostriedky e, budú akceptované aj e ETS, daň a daň z plastov. To je aj pre nás dobre, ale veľa vecí tam nám je ľúto, čo do štvrtku musíme jasne urobiť, a teda aj v období po štvrtku. A síce takýto výsledok nesmieme akceptovať, ako je nadpriemerné krátenie finančných prostriedkov na výskum. To je neakceptovateľné neakceptovateľné pre náš vývoj. Chceme bojovať proti rakovine, chceme bojovať proti klimatickým zmenám. Ako sa to má podariť bez príslušných finančných prostriedkov pre výskum a tam e, je navrhované 33-percentné krátenie navrhol to pán e, e, Michel. To je nepripustné. Považujem za nepripustné aj, že Erasmus tak zle dopadol. Ešte jedna pripomienka k tomu, čo povedala kolegyňa z EKR. To, že tých 40 e, nedosiahneme, to nie je celkom pravda. Dosiahneme ich určite a keď členské štáty ešte tak ďaleko nie sú, tak ich treba pohnať. A myslím si, že zvládneme dokonca viac než 40 a možno dokonca aj 50 e, a viac percent. Musíme si vyčkať ale na analýzy komisie. E, čo si ale my myslím, nedosiahneme to a nedokážeme to len s európskym rozpočtom. Diskutujeme tu o roz, sume medzi 1 až 1,3 ADP, pravdepodobne 1, až 1,5 z tejto čiastky. A keď počujem, o čom sa diskutuje na rade, no už naozaj chceme diskutovať a bojovať do poslednej minúty, ale na 1,3 tam sa to nečrtá. Čiže asi 98,7 e, peňazí, ktoré sa v Európe vynakladajú, nebeží cez tento rozpočet, ale musíme urobiť všetko preto, aby sme financovali zelený dohovor. A preto potrebujeme aj stimuly v národných rozpočtoch a stimuly pre súkromných investorov. Chcem len ešte raz potvrdiť, našu pozíciu, pozíciu našej politickej strany, že potrebujeme e, e, nejako zdaniť CO2. Ten, kto produkuje viac, musí viac zaplatiť. A tiež musíme prísť na trh s novými technológiami, ktoré produkujú menej e, CO2. A keď to vidíme takto komplexne, nie len tých 1,3%, ale keď sa pozrieme aj na tých 98,7%, čo nie je e, z rozpočtu financované, tak to nejako spoločnými silami zvládneme. Ďakujem za SND, e, pán Luena. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegyňa a kolegovia. A ďakujem kolegovia a kolega za túto prezentáciu, bola vynikajúca. Ďakujem za to, že hájite pozíciu Európskeho parlamentu, to je to najdôležitejšie samozrejme. Hovorili sme o kompromisoch a doposiaľ sme mali časť len, čas len na vyjadrenie, ale teraz musíme hľadať zdroje. Vy veľmi dobre viete, čo sa stalo vo Francúzsku počas protestov žltých hviezd. Ide tu o zmeny, ktoré bude ekologický dohovor vyžadovať. To privodí problémy v Európskej únii nemôžeme vytvárať ešte väčšiu sociálnu nespravodlivosť, pokiaľ ide o uhlíkovú daň a daň z plastov a podobne. Potrebujeme iný prístup, pretože v Európskej únii máme sociálny štát a vieme zároveň, že kapitál by mohol prispieť viac zo svojich ziskov Takže nemôžeme riešenie hľadať len v ďalších ekologických daniach a takto hľadať nové daňové príjmy. Musíme takisto vnímať to, že musí byť vyvážený prístup na severe aj na juhu, aj kolegovia o tom hovorili. Teraz prebieha zásadná kľúčová rozprava, bude to znamenať veľké zmeny v spoločnosti a Pochopiteľne tieto zmeny súvisia s daňovou reformou. Zníženie emisí o 30 znamená, že zdanenie bude dôležitejšie. Aj kolegovia z EPP o tom hovorili. Rada, ako vieme, znížila príspevky v tomto smere, pokiaľ ide o prostriedky, ktoré sú napríklad potrebné na boj proti rakovine. Ďakujem, ďakujem eh, kolegovi za prezentáciu. Aj ja chcem povedať, že hľadáme spojencov a veľmi súhlasím s tým, čo navrhujete. V tejto historickej chvíli všetci musíme postupovať kreatívne a hľadať nové a rôzne riešenia, pretože máme pred sebou obrovské výzvy a práve preto potrebujeme väčšie nasadenie a kreativitu. A napríklad e, zákon FATKA, klíma a podobne, to, čo to znamená pre banky, ktoré sú v Európe, investície do fosílnych technológií a podobne. Takže ja túto výzvu podporujem. Ide tu o miliardy eur, ktoré sa často stávajú predmetom špekulácie a nedostávajú sa do reálnej ekonomiky a nedostávajú sa do investícií do klímy a ekológie. Takže v tomto prípade musíme byť odvážni. Lebo hovoríme tu o ekologickom dohovore a my potrebujeme skutočný ekologický dohovor, niečo, čo bude dôveryhodné. Nuža, Uvidíme, aj mne robia veľké starosti tie veci, o ktorých ste hovorili, o tie veci, o ktorých hovorili kolegovia. Ide tu o návrh rady, ktorý je na stole. My ako parlament nemôžeme v tomto prípade ustúpiť. Takže to určite bude veľmi intenzívne rokovanie, pokiaľ ide o to, aby sme dosiahli, aby rozpočet od roku 2021 do roku 2027 bol dostatočne ambiciozný. Pokiaľ ide o jednotlivé kategórie, hovorilo sa tu o vlastných zdrojoch, mnohí sa o tom zmienili. Ja mám taký návrh, taký inovatívny návrh, ktorý by mohol zabezpečiť potrebné príjmy jednak e, do pokladnice Európskej únie aj členských e, štátov. Hovorím o IMEA, e, to je teda zdanenie firiem, ktoré pracujú v Európe a vychádza to vlastne z DPH a z obsahu uhlíka. Ja si myslím, že toto by bol dobrý spôsob nielen na ochranu našich podnikov, ktoré už vyrábajú oveľa čistejšie než iné podniky, ale zároveň by to bol aj zdroj vlastných príjmov, ktoré Európa tak hľadá. Okrem toho, ak chceme skutočne zabezpečiť, aby členské štáty mohli urobiť potrebné investície do klímy, tak musíme prehodnotiť pravidlá ekonomického riadenia práve z hľadiska ekologických investícií, stability a rastu. Myslím, že aj o tomto treba začať seriózne uvažovať. Ďakujem. OK. Dobre. Ako spravodajca pre stanovisko Envy uzavriem rozpravu e, a prejdem do francúzštiny. E, podľa mňa je dôležité, aby sme medzi tými dvoma rozprávami jasne rozlišovali. Tá jedna je veľmi široká, je o tom, ako budeme financovať ekologický dohovor. Ale to je oddelené od rozpočtu 2021. Vieme, že rozpočet na rok 2021 samozrejme súvisí s financovaním ekologického dohovoru, ale nechcem tento, do tohto rozpočtu integrovať rôzne prvky, ktoré by neboli obhajiteľné alebo by boli predmetom kritiky, napríklad hľadiska paktu rastu a stability, kvantitatívneho, kvantitatívneho easingu a podobne. Takže v prvom rade potrebujeme urobiť toto, a to v spolupráci s EU, ozeleniť rozpočet 2021, aby plnil potreby COP21, e, chránil biodiverzitu. Mnoho z týchto prvkov e, sú predmetom e, nášho záujmu v tomto výbore. Musíme zamedziť situácii, v ktorej by parlament musel prijať dohodu, vytvorenú len na rade, bez toho, aby sme mali nejaký manevrovací priestor. Takže to je rozpráva o viacročnom finančnom rámci v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. A potom je tu druhá rozprava, ktorá je širšia a tu budeme musieť v každom prípade absolvovať, ako budeme financovať ekologický dohovor, alebo v opačnom prípade e, neúspejeme. Toto je niečo, čo sa bude musieť odohrať v politických skupinách v závislosti od jednotlivých spisov, ktoré súvisia eh, s mm, kompetenciami jednotlivých eh, výborov. Napríklad Fond pre eh, prispôsobovanie sa uhlíku, na hraniciach a podobne, ale v každom prípade by stálo za to, aby sme vypracovali uznesenie o financovaní ekologického rozhovoru. Na tom by mali pracovať jednotlivé politické skupiny. A takto by sme zistili, k čomu sa väčšina Európskeho parlamentu prikláňa. Málo sa hovorilo o tom, ako to vlastne budeme financovať. Treba teda zohľadniť všetky tie témy, o ktorých sa hovorilo dnes popoludní. Treba zároveň postupovať koherentne a zároveň pracovať aj v jednotlivých výboroch osobitne. Každý výbor má svoj časový rámec, ale ja som si z tejto výmeny názorov e, vzal to, že to treba ďalej prediskutovať na pôde politických skupín a vypracovať konkrétnu, konkrétne uznesenie o financovaní ekologického dohovoru a predložiť ho na e, plenárnom zasadnutí napríklad na budúci mesiac. Takže to je z mojej strany všetko a dám vám 5 minút na ďalšie poznámky. E, ďakujem pekne. Pán, ďakujem pekne, pán predseda. E, povedal som toho viac než len čisto sa vyjadril k eh, rozpočtu na rok 2021. Je to eh, súčasť viacročného finančného eh, rámca. Ehm, o tomto roku potrebujeme aj globálnu víziu. Aj eh, Peter to povedal. Týka sa to 1,3 eh, eh, HDP a neviem, či to vôbec zodpovedá tomu, čo si predstavuje komisia. Parlament už pred zeleným dohovorom povedal, že viacročný finančný rámec bude blokovať, keď nedopracujeme sa k pokroku pri vlastných prostriedkoch, ale ukazuje sa, že ten pokrok asi nie je až taký veľký, ako si myslíme. Potrebujeme tu globálne vyjednávania. To závisí od tejto témy. E, keď som ešte nebol poslancom, bolo mi povedané, áno, nevieme vám dať zelené svetlo na VFR. To bolo pred e, e, ekologickým dohovorom. A teraz sme všetci veľmi hrdí na to, že tento ekologický dohovor máme, ale vo výbore pre rozpočet nie je konsenzus. Potrebujeme o tomto diskusiu je e, potrebné naozaj prejsť aj k blokovaniu VFR, či pri najmenšom avizovať, že budeme to blokovať. Nebudeme podporovať viacročný finančný rámec, ktorý je priemerný. Musíme bojovať o ambiciózny viacročný finančný rámec. Musíme tak urobiť a musíme sa zasadiť aj o nové zdroje to je aj súčasťou eh, vypočutí napríklad zdaňovanie eh, kerozínu, zdaňovanie eh, plastov a tak ďalej. Mnoho hodín sme strávili na touto problematikou v rozpočtovom výbore. Aj napríklad sme hovorili o zdaňovaní kapitálu. Nož dúfam, že sa to podarí ešte presadiť do toho rozpočtu na rok 2021 a ukáže sa, či či sa nám podarí dopracovať sa ku všeobecnému konsenzu. Rokovania o rozpočte ešte nebudú ukončené teraz, najneskôr v októbri a pri vlastných prostriedkoch ešte môžeme tam dostať niečo na vrch až do toho októbra a to potom e, poputuje do celkového balíčka biodiverzita, e, rozpočet proti klimatickým zmenám a financované z vlastných prostriedkov. Môžeme tu vyhrať ďalšiu vo- vojnu aj pri prostriedkoch, ktoré nie sú v rozpočte, ale to sú naozaj veľmi komplexná, komplikovaná otázka. Nemôžem tvrdiť, že mám kľúč na riešenie týchto problémov. Každý týždeň sa stretávam s európskymi komisármi a ukazujeme, že sme kritickí. Eh, ak parlament nemá funkciu katalizátora, už potom budeme veľmi sklamaní o tri roky. Sklamaní z toho, že sme dnes neurobili viac. 30 na klímu. To je v usmerneniach takto uvedené. Nechcem zachádzať do detajlov. Myslím si, že e, tieto máte. Tam je to takto uvedené, 30 požadujeme a tiež na biodiverzitu, na spravodlivé financovanie, navyše k tomu e, tranzičnému mechanizmu, e, just transition mechanism. Tento e, fond doteraz mal len na 7 rokov 7,5 e, milióna regiónov vyšli e, odborári do ulic z Luxemburgu do Bruselu, že treba viac e, e, mať v rozpočte, ak naďalej chceme ocel vyrábať v Nemecku. Tých 7,5 nevystačí na 7 rokov. 500 tisíc zamestnancov, pre nich by to možno vystačilo, ale nie viac. Keď si pozrieme e, energeticky náročné odvetvia, potom to sa bude týkať e, minimálne 11 miliónov osôb. Mm, Dialóg bol dobrý a vždy ale počúvate, že tento Just Transition Funds nepostačí e, všetci dúfajú, že e, sa nám podarí dopracovať sa k ambicioznejšej dohode. V Madride a Glaskove to bude posledná možnosť e, trvať na tom, aby naozaj poklesli emisia. V Glaskove sa ukáže, či to všetci s ekologickým dohovorom myslia vážne alebo nie. Mnohí si kladú otázku, je Európa naozaj e, Európou, na ktorú sa môžeme spoľahnúť, alebo je všetkým na smiech. No, neviem, ako sa nám to podarí e, dosiahnuť v nadchádzajúcich dňoch, ale v Glaskove to bude viditeľné, či to je skutočný ekologický dohovor, alebo či e, chcem, chcú len vytrieť niekomu oči a potom počkáme a uvidíme. Teda dúfam, že v Glaskove v nadchádzajúcich troch týždňoch týždňoch tam bude pozitívna atmosféra, že sa podarí dohodnúť sa do oktobra na základných e, líniách, aby áno, aj občania neboli prílišne e, zdaňovaní. Áno, mám teraz na mysli aj žlté e, vesty, Francúzi, Poliaci a tak ďalej, ktorí jednoducho nedokážu vyžiť zo svojich mesačných platov. To je 30 tých najsilnejších najslabších sociálnych vrstiev občanov. Neexistuje spravodlivá zmena bez spravodlivého zdaňovania. To sa vzťahuje aj na uholné regióny. Myslím si, že eh, je to dobrý projekt, aby sme zblížili Európu. Michel eh, eh, Kotika, aj poľský minister pre životné prostredie sem príde a vypočujeme si, ako možno pomôcť. Čiže prechod e, s postačujúcimi finančnými prostriedkami. To je dobré. Možno teda už len s 27 e, štátmi. Cieľom je zmeniť tieto usmernenia. K časovému harmonogramu som sa už vyjadril. 1,07 percent bolo krátených, teda výskum a veda a my vravíme nie. Parlament musí e, tu svoj hlas e, nechať znieť. Už som aj k novým <clears throat> zdrojom, e, čo to povedal na väčšinu otázok, myslím, som odpovedal. Rozpočtový výbor nepracuje sám. Potrebujeme stabilný právny základ a postačuje to, čo máme bolo by e, e, škoda, e, že sa nám podarí riešiť blokádu pri financovaní a potom sa dozvieme, že neexistuje primeraný právny základ. Musíme vedieť presne, aké sú potreby, aké sú nové zdroje, no a výbor pre rozpočet a hospodárstvo hľadajú možnosti vlastných zdrojov, tak rozpočtových ako aj mimo rozpočtových. Každý môže povedať, aké sú potreby refer trvá 7 rokov, no a treba, aby sa um, ešte 3 alebo 4 roky na um, prípadné úpravy rozpočtu v priebehu trvania VFR, takže je len dobré, že začíname tak skoro. Ďakujem pekne všetkým. Um, well, uh, because our chair is uh, absent for the moment, I think... Uh, myslím, že by sme mali pokračovať. No a myslím, že môžeme pokračovať ďalším bodom programu a to je výmena názorov s komisiou o smernici o kvalite vzduchu. Takže komisia, nech sa páči, máte slovo. Thank you so much. Ďakujem veľmi pekne. Po takej e, rozprave o finančnom rozpočte, tak e, teraz e, upozorním na tému, ktorá si vyžaduje našu úplnú pozornosť. Ak nemá ísť teda len o greenwashing, ale ak chceme zvýšiť ambície pre Európu, a hovorím o, o smernici o kvalite vzduchu, naša kontrola bola zverejnená minulý rok v novembri a je to výsledok kompletnej analýzy údaje o kvalite vzduchu, ktoré podajú všetky členské štáty za roky 2008 až 2018. Takže je to celé 10 ročie analýza a to je téma siahleho feedbacku. No a máme konkrétne a prípadové štúdie o tom, ako politiky sú implementované v 7 členských štátoch Bulharsko, Nemecko, Španielsko, Írsko, Taliansko, Švédsko a Slovensko. No a my a veľmi podrobne to e, sledujeme, skontrolovali sme 600 zdrojov dôkazov a, a použili sme e, modelovanie a rôzne výpočty, aké sú naše nálezy Zistenia sú také, že politika pre kvalitu vzduchu všeobecne funguje, ale to v žiadnom prípade neznamená, že sa nám podarilo vyriešiť problém znečistenia vzduchu v Európe. My si všetci veľmi dobre uvedomujeme skutočnosť, že aj dnes odhody Európskej agentúry pre životné prostredie poukazujú takmer pol milióna predčasných úmrtí každý rok. nikto z nás nepovažuje súčasnú situáciu za akceptovateľnú, ale musíme uznať, že za posledné 10 ročie bolo prijatých veľa snách a opatrení a číslo tých predčasných úmrtí spred por, pár rokov mm, bolo takmer milión osôb, avšak každá predčasná smrť je zbytočná. Takže aké sú naše kľúčové závery dajú sa zhrnúť v štyroch kľúčových eh, skupinách. Poprvé, dospeli sme k záveru tým, že bola vytvorená sieť 4 tisícov monitorovacích staníc, ktoré pracujú podľa spoločných kritérií. Sme vytvorili niečo, čo je samo o sebe úspechom. No a súčasne uznávame v kontrole, že táto sieť sa dá ďalej zlepšovať na to, aby sme zaistili lepšiu spolahlivosť a porovnateľnosť údajov, e, ako sa e, merajú vo všetkých 27 členských štátoch. Ďalší veľký úspech tohto legislatívneho aktu je skutočnosť, že zaviedla jasné štandardy kvality vzduchu e, pre 13 škodlivých látok relevantnosť a vedecké poznatky sa ďalej potvrdzujú, avšak ďalej zdôrazňujeme, že úroveň, na ktorej stanovujeme tieto normy, dnes nezodpovedá pre ne úplne usmerneniam pre kvalitu vzduchu, ktoré vydala VHO. Tretí nález sa týka skutočnosti, že zatiaľ čo uznávame, že celkovo smernica lepšila dostupnosť cieľov kvality informácií, tak transformácia na plné využitie digitálnych spôsobov a prostriedkov, že ešte stále je tu priestor na zlepšenia na elektronické výkazníctvo modely. To znamená, že môžeme lepšie používať modelovanie a vizualizáciu všetkých údajov, ktoré zbierame na to, aby sme lepšie informovali našich občanov a tiež eh, politikov. No a teda záverečné zistenie sa týka skutočnosti, že vo všeobecnosti smernica o kvalite vzduchu len čiastočne splnila náš spoločný cieľ eh, predchádzať negatívnym dopadom na zlej kvality vzduchu, pretože skutočnosťou je, že dnes ešte stále 20 členských štátov hovorí o, o má hodnoty nad eh, normy EÚ a jeden z, jedna z kľúčových dôvodov, kľúč jeden z kľúčových dôvodov je, tak ako som hovoril tým je, je v konkrétnej kapacite eh, implementovať pravidlá na národnej úrovni a tiež eh, nedokážu zaistiť, že sa to plne integruje do legislatívy v oblasti dopravy, energetiky, polnohospodárstva. Takže dospeli sme k záveru, že ciele smernice sú um, dobré, ale je tu stále priestor na zlepšovanie. Takže kľúčových sedem poučení a ponaučení je, že vidíme priestor na posilnenie ustanovení o monitoringu, vidíme priestor a v Európskej ekologickej dohode sme už oznámili našu obchod, ochotu revidovať naše štandardy kvality vzduchu na to, aby sme ich lepšie harmonizovali s odporúčaniami VHO a poukazuje na skutočnosť, že pracujeme v úzkej spolupráci s kolegami z VHO, ktorí revidujú staré odporúčania a dúfame, že v roku 2021 budú vydané nové odporúčania. Ako viete, komisia tiež oznámila svoju snahu v roku 2021 predložiť akčný plán pre nulovú nulové no, znečistenie, čo sa bude týkať vzduchu, eh, vody a pôdy. Tešíme sa na vaše názory a otázky, pripomienky a spoliehame sa na vašu tvorivosť. Hovorilo sa tu už o význame kreativity na to, aby sme tieto dva legislatívne akty najlepšie eh, použili eh, na dosahovanie našich cieľov. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz otvoríme diskusiu za EPP. Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja mám doplňujúcu otázku k vašej správe. Vy ste hovorili o 4 tisícoch monitorovacích staníc, ktoré pracujú podľa rovnakých kritérií, ale že je tu ešte stále priestor na zlepšenie. Ja myslím, že pre akceptáciu výsledkov merania je veľmi dôležité, aby sme pracovali podľa rovnakých kritérií. Otázka je, ako sa dá zlepšiť táto sieť, aké návrhy má v tejto oblasti komisia. Za SAD Cezar Rojna. Áno. Ďakujem pekne, pán predseda. A podľa údajov Európskej agentúry pre životné prostredie že viac ako polovica občanov v roku 2015-2017 bola vystavená koncentrácii látky, ktoré sa nachádzajú nad prahovými hodnotami z roku 2005. A 75 občanov bolo vystavených tiež tým najhorším chemickým látkam, ktoré ohrozujú naše zdravie. No a ako je možné, že vo veľkých mestách Európskej únie, napríklad tam, kde sa nedávno konal ten významný kongres, a teda v Madride, tá, tie opatrenia, ktoré existujú na ochranu životného prostredia a čistého vzduchu, sú úplne vrátené a zbytočné. Takže otázka na Európsku komisiu, čo môžeme robiť, ja navrhujem jednu vec eh, komisii. Existujú isté rozhodnutia zo strany miest, ktoré bývajú paralizované zo strany EÚ. Je to nejaký kordón sanitér a všetko to zapričuje veľmi pravicová, extrémna pravicová strana v Španielsku, ktoré meno tu nebudem eh, hovoriť. Takže bude komisia uplatňovať isté opatrenia, ktoré nezničia tie dobré snahy v mestách. A potom ďalšia otázka. Bez emisnej zóny máme isté opatrenia pre mesta s istou koncentráciou populácie nad určitú hodnotu. A takže zase sú tu dobré návrhy. Komisia sa toho môže chopiť, môže to používať ako určite model, ktorý by sa mohol šíriť ďalej po celej EÚ. Ďakujem pekne. A ja sa zaradím na zoznam rečníka ako mm, za skupinu Renew. Ja budem hovoriť v mene skupiny, ale no a vy ako komisia môžete počítať so skupinou Renew pri revízie noriem a štandardov na základe VHO. Takže tak ako ste povedali v tom dokumente, ktorý sme videli, a, no, stanovenie limitných hodnot je súčasťou nástrojov EÚ. Samozrejme, treba zaistiť, aby boli rešpektované, ale ak nestanovíme tieto hodnoty na dobrú úroveň, tak riskujeme, že um, nebudú dosiahnuté. Takže prvá stratégia, ktorú môžem uplatniť v, v rámci v ekologické dohody je eh, revidovať eh, limitné hodnoty z hľadiska ochrany kvality vzduchu. No a druhý pilier, druhý pilier z toho, že stanovíme správne limity a to je eh, prijať opatrenia ešte mimo rámcovej smernice. Takže v mm, to pokles CO2, pokles uhlíka, práca na niektorých filtroch, na technológiách, niektorých priemyselných hodnotách. No a keď už budeme mať limitné hodnoty v súlade s VHO, keď budeme mať legislatívny balíček, ktorý umožní dosahovanie týchto cieľov a súčasne zaistí, bude zaistené ich rešpektovanie a musia to rozšíriť aj na iné oblasti, energetiku, dopravu, a možno aj trochu polnohospodárstvo. No a z tohto dôvodu čakáme s veľkým záujmom náš výbor, rôzne stratégie, stratégie priemyselné, nulová, nulové znečistenie, obehové hospodárstvo, ktoré umožňa riešiť ten problém, že sa nerešpektujú aktuálne normy kvality vzduchu. To je na teraz všetko. No a opäť vystupujem ako predseda výboru. A sku, slovo za skupinu zelených dostáva pani Paulus. A ďakujem pekne, ďakujem pekne za to, že ste tu boli a za to, že ste predstavili a vašu prezentáciu. Ja mám veľmi konkrétnu otázku o časovom harmonograme, pretože no, sa mi nepáči úplne, že musí sa treba čakať eh, až na VHO a ukončenie procedúr a postupov VHO, pretože ako veľmi dobre vieme, tak aj naša súčasná smernica nesplňa smernica a usmernenia VHO. Takže otázka je, prečo neprispôsobíme našu smernicu e, súčasným usmerneniam VHO. To je prvá otázka. No a druhá otázka znie, skúmate aj tých e, najmenších e, častíc u nás sa to skúmilo na univerzite a zistilo sa, že ľudia, ktorí boli vystavení vysokej koncentrácii na menších časti, tak trpeli mozgovými chorobami a, a nielen kardiovaskulárnymi, pretože tieto najmenšie častice sa dostávajú do mozgu. Za ID, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dnes e, už e, sme sa dostali za ten sanitárny kordón zelených, ale to len tak e, žartom hovorím, ale v každom prípade už sme tu niekoľkokrát počuli, že by sme mali postupovať účinne proti takým veciam, ako je koronavírus a podobne. Ja sa domnievam, že sa môžem prikloniť ku kolegom z ID, medzi nimi sú aj lekári. Hovoríme tu o životnom prostredí a um, zdraví a samozrejme uh, chcel by som e, požiadať, e, aby ostatní kolegovia z iných politických skupín hovorili s patričným respektom vo vzťahu k tomu, čo hovoríme my. Nož ale pokiaľ ide o tú dnešnú rozpravu, to znamená primeranosť smernice o kvalite ovzdušia, myslím si, že e, tu by sme sa mali zaobrať aj otázkou spaľovní. Hovoríme už celé roky o obehovom v hospodárstve. Samozrejme sem patria aj odpadové látky. A spalovne odpadov to je niečo, k čomu treba zaujať konkrétny postoj práve v, v oblasti prechodu na obehové hospodárstvo. A chcel by som vedieť, aký má komisia na toto názor. Ďakujem a ako posledný rečník za GUE. Voorzitter, en dank aan de commissie voor de toelichting. Ďakujem, pán predseda, ďakujem komisii za prezentáciu. Znečistenie ovzdušia je veľmi závažný problém. Malé častice sú problémom pre verejné zdravie. Bohužiaľ, normy kvality ovzdušia nie sú v súlade s vedeckými odporúčaniami a členské štáty robia veľmi málo na to, aby ten problém riešili som veľmi ehm, rada, že proti Portugalsku a Holandsku začalo konanie pre porušenie pravidel. Tieto látky, malé častice a veľmi malé častice ehm, sa šíria niekedy aj cez hranice a vysoko presahujú stanovené normy. Niekedy ich nájdeme aj ďaleko od komunikácií, ďaleko od priemysel, ehm, priemyselných podnikov obsah týchto častíc je vysoký. Takže sú tu rôzne zdroje znečistenia ovzdušia a všetkých treba veľmi závažne riešiť. Takže tú sieť treba rozšíriť. Ďakujem. Máte slovo. Ďakujem. Pán predseda, ja sa pokúsim opäť zoskupiť odpovede na rôzne otázky, ktoré tu zazneli a boli veľmi zaujímavé. V prvom rade jedno zo zistení kontroly vhodnosti je, že sieť monitorovania sa dá zlepšiť. Ako? Nazdávame sa, že sú spôsoby a Máme rôzne možnosti, ktoré treba vyhodnotiť z hľadiska vplyvu a možno treba vypracovať určité usmernenia, aby sme obmedzili trocha manevrovací priestor jednotlivých členských štátov, alebo aby sme ten právny text viac vymedzili, aby bolo jasnejšie, aké sú lokality a spôsoby monitorovania. Odpoveď na otázku, ako chceme zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky členské štáty. Dnešná smernica je výsledkom požiadaviek na to, aby členské štáty prijali primerané opatrenia. Samozrejme, môžeme sa zaoberať tým, či by sme mali mať prísnejšie ustanovenia alebo väčšie vzájomné porozumenie, pokiaľ ide o jednotlivé plány. Ale chcem zdôrazniť, že sme v novom období. Všetky členské štáty vypracúvajú svoje národné programy na kontrolu znečistenia a my ich veľmi dôkladne kontrolujeme. A ako strážca E, zmluv chceme zabezpečiť rovnakú mieru uplatňovania noriem na ochranu ovzdušia všade. Takže ide o to, aby sme zabezpečili jednotnosť výsledkov v maximálnom počte členských štátov. Bola tu otázka, prečo by komisia mala čakať na nové odporúčania VHO. V prvom rade chcem objasniť, že ešte nepadlo konečné rozhodnutie. My sme tu na to, aby sme začali dialog s vami a e, samozrejme zapojia sa do toho ďalší zástupcovia komisie, členovia kolegovia, kolegia a stále sa diskutuje o možnostiach, ktoré máme a ktoré z nich sú najlepšie. Práca, ktorú teraz robí VHO, je v každom prípade veľmi relevantná Napríklad zbiera dôkazy o dôsledkoch pre ľudské zdravie, pokiaľ ide o mm, obzvlášť malé častice. My ešte nemáme v tejto chvíli dostatočné dôkazy, musíme počkať na VHO, kým dokončí svoju prácu, aby sme sa rozhodli, či to treba riešiť na celoeurópskej úrovni alebo nie ale budeme vychádzať z tých najlepších dostupných vedeckých výsledkov. Napokon určite som zaznamenala určitú netrpezlivosť parlamentu, pokiaľ ide o všetky stratégie, na ktorých teraz komisia pracuje. Stratégia nulového znečistenia to je samozrejme v centre záujmu a bude to kľúčové práve z hľadiska kontroly vhodnosti. A tu chcem povedať, že by sme chceli spojiť sily s kolegami z DG Sante, to už prebieha. Stratégia nulového znečistenia musí byť postavená tak, aby Európa znižovala nečistenie a malo to priaznivé dôsledky pre ľudí v prvom rade. Zároveň e, treba dbať na klimatickú neutralitu a zaoberať sa aj ďalšími zdrojmi znečistenia, lebo nie vždy sú zdroje znečistenia mm, tie isté, ako napríklad sú zdroje, z ktorých pochádza uhlík. Dúfam, že som odpovedala na všetky otázky. V opačnom prípade by som požiadala eh, vážnych poslancov, aby eh, svoje otázky zopakovali. Ďakujem. Sorry, maybe just one. Možno ešte na doplnenie. Chcem e, povedať, že pokiaľ ide o otázku Holandska, prebieha konanie pre porušenie súladu a Holandsko je jednou z krajín, kde uplatňujeme princíp čistšieho, čistejšieho dialógu. To znamená niečo, čo sa nám veľmi overilo Zapájajú sa do toho všetky ministerstva, aby sa urýchlila implementácia kvalitatívnych parametrov. Takže my chceme upriamiť aj pozornosť verejnosti na túto otázku. Ďakujem. Ďakujem. Budeme mať ešte veľa príležitostí na spoluprácu v nasledujúcich mesiacoch. A myslím, že môžeme teda uzavrieť túto rozpravu a prejsť k ďalšiemu bodu e, programu rokovania. A pani Vazenkam dostane teraz e, slovo a ujme sa predsedania. Budeme pokračovať ďalším bodom programu rokovania výmena názorov s komisiou ohľadom bezpečnostných rizík potravín v prípade dovozu konského mesa. Dám slovo najskôr Európskej komisii, pánovi Hacnovi. Prosím, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem za to, že ste mi dali možnosť prísť na výbor a vysvetliť e, situáciu. Nebudem hovoriť na začiatku veľmi zdlhavo, bude určite celý rad otázok, ale chcel by som v prvom rade už na samom začiatku zdôrazniť niektoré z základných parametrov. Prvou vecou je, že základný princíp e, na európskom trhu je, že všetky potraviny na trhu, uvádzané na trh, európskeho pôvodu alebo dovezené, sú bezpečné, že sú vhodné na ľudskú spotrebu. To je základný princíp, keď hovoríme o hovedzom, e, bravčovom vajciach alebo o konskom mese. Pokiaľ ide o konské meso, je to špecifický obchod. E, Európa je taký najdôležitejší trh e, pre konské meso na svete nie je toľko častí sveta, kde sa koň považuje za e, zviera, ktoré je vhodné na konzumáciu. Takže my dovážame e, konské meso z tretich krajín pri splnení určitého počtu podmienok. Poprvé, táto tretia krajina musí mať autorizáciu, musí byť overené že je tam e, funkčný veterinárny e, servis a príslušné štruktúry. Druhý bod musí byť e, schválený plán monitorovania reziduí. To znamená všetky požiadavky, ktoré stanovujeme. A potom po tretie musí byť zoznam schválených prevádzkární Prečo zdôrazňujem tieto tri body? Lebo sú vlastne akumulatívnej povahy. Ak máte len jeden alebo druhý splnený, tak nemôžete obchodovať s Európskou úniou a všetky dodávky musí samozrejme sprevádzať zdravotný certifikát a podstupujú bežné kontroly na hraniciach Európskej únie. A ako v prípade všetkého obchodu s tretími krajinami, naši inšpektori pravidelne vykonávajú návštevy na overenie, že tieto krajiny rešpektujú požiadavky, ktoré sme stanovili a tam, kde sa vyskytnú problémy, e, sa situácia ďalej sleduje. Takže potom sa prijímajú veľmi e, prísne opatrenia, ako viete na, v prípade Brazílie, keď sú nesúlady a e, neplnenie požiadaviek. Výsledok je ten, že v tejto chvíli máme len 5 krajín na svete, ktoré majú autorizáciu vyvážať európske, e, me, konské meso do Európskej únie. Argentína, Austrália, Kanada, Švajčiarsko, a Uruguay. A mal by som upozorniť, že veľká časť tohto obchodu pripadá na Argentínu a potom je to Uruguay. Takže, pani predsedajúca, myslím, že toto mm, vytvára akýsi rámec a teraz rád odpoviem na otázky. Ďakujem vám. Oh. Ďakujem, pán Hudson, za pripomienky. Nuž, je to možno uh, uh, trocha menej bežné, ale ja som vlastne autorkou tejto otázky, takže začnem v podstate aj touto prvou otázkou a budem hovoriť po holandsky. Každý rok Európska únia dováža tisíce tón e, konského mesa z Argentíny a Uruguaja. Od roku 2012 medzinárodné mimovládne organizácie upozorňujú na problémy dobrých životných podmienok zvierat a e, bezpečnosti potravín. Tieto nadácie a organizácie tvrdia, že e, situáciu monitorujú a monitorujú, monitorovali aj v roku 2019 a v veľmi podrobnej správe sa píše, že kone boli ponechané svojmu osudu dni a týždne v tzv. zberných centrách bez stravy, bez krmenia a vody a bez potrebných podmienok. Nemajú žiadnu starostlivosť a e, pokiaľ to nevydržia, tak e, uhynú. Dostávajú elektrické šoky pred e, porážkou a žiadne normy na ochranu zvierat platné v EÚ sa tu neuplatňujú. Dávajú sa na ne nové označenia a dokonca sa do potravinového reťazca dostávajú aj zvieratá, ktoré boli e, liečené e, určitými liekmi, ktoré by nemali byť e, pri zvieratách na spotrebu používané. Keď boli vykonané kontroly v niektorých e, e, zariadeniach, tak e, zrazu neboli v podstate žiadne zvieratá, ktoré boli pripravené na porážku, aby sa takto vyhli kontrole. A tie jednotlivé kapacity neboli primerané pre ten počet koní, ktorý bol uvedený na dokumentoch. Niektoré prístrežky mali veľmi zlé strechy napríklad. Oficiálne kontroly zistili, že požiadavky EÚ e, nie sú plnené. Niektoré z tých centier už neboli funkčné, neboli tam žiadne zvieratá, ale aj napriek tomu bolo jasné, že pokiaľ ešte stále boli v prevádzke, tak e, nezabezpečovali vhodné podmienky. Príslušné orgány neboli schopné spolahlivo potvrdiť, že požiadavky Európskej únie na uvazanie na trh Európskej únie boli splnené. Takisto používanie veterinárnych liekov bolo problémom a označovanie a takisto aj obdobia na e, e, ukončenie liečby pred e, porážkou neboli dodržiavané. V Uruguaji sú teda riziká pre potravinový reťazec, pretože sa e, pravidlá Európskej únie neplnia. Ako je teda možné, že dva roky po tejto kontrole sa ešte stále konské meso z Uruguaja a z Argentíny dováža? Myslíme si, že to, čo sme sa dozvedeli, by malo byť dostatočné na to, aby sa dovoz takéhoto mesa do Európy zakázal. Komisia potvrdila, že dohoda s Mercosurom znamená, že nebudú tarify a clá na dovoz takéhoto konského mesa. Bude teda ešte menej kontrol, pokiaľ ide o bezpečnosť takéhoto mesa. Ako môže komisia odôvodniť znižovanie miery kontrol v prípade tohto mesa, keď vieme, že to nie je bezpečné? je rozumné uzatvárať dohody o voľnom obchode s takýmito krajinami za týchto podmienok? Domnievam sa, že nie. Ďakujem. Ďalšia rečnička, pani Mec. Ďakujem, pani predsedajúca. Hovorí pani Mec, e, audit mesa v Uruguaji e, priviedol komisiu k záveru, že e, podmienky života zvierat a bezpečnosti potravín sa neplnia. V tejto správe sa pripúšťa, že nemožno zabezpečiť e, plnenie podmienok e, na ochranu verejného zdravia, ktoré platia v Európskej únie, únii. Otázky e, spätnej vystopovateľnosti a podvodov pri udávaní pôvodu zvierat sú takisto problematické. Vyšetrovanie ukazuje, že to platí aj pre Argentínu Nemôžeme akceptovať e, dovoz výrobkov, ktoré jednoznačne nerešpektujú normy dobrých životných podmienok zvierat, ktoré by sa aspoň blížili tým našim. Sú tu isté e, nedostatky v zaobchádzaní so zvieratmi a v podmienkach e, v týchto zberných centrách, na ktoré treba poukázať. Napríklad pokiaľ ide o prepravu koní v EÚ je to 24 hodín s prestávkami po 8 hodinách na napojenie, na krmenie. E, v Argentíne 36 hodín bez e, krm, krmenia a vody. V Uruguaji žiadne prestávky, žiadne pravidlá. To znamená e, nie, nedostatočne bezpečné meso pre Európsku úniu a chceme, aby komisia zasiahla. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Nikto ďalší sa o slovo nehlási. Dáme teda slovo komisii opäť. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem za otázky od vás aj od ostatných eh, poslancov. V prvom rade som veľmi rád, že čítate správy našej inšpekčnej služby a to myslím eh, úplne vážne. Je to veľmi dôležité, lebo do toho investujeme veľa času a snahy. Je to, myslím, pomerne jedinečný servis na komisii a e, vďaka tomu sme dobre informovaní o situácii. Ale teraz, e, keď budem hovoriť o tých jednotlivých prípadoch, hovorili ste o Uruguaji a Argentíne, možno by som ale na začiatok mal povedať niekoľko všeobecných informácií. V prvom rade, a o tejto otázke sa už hovorilo v priebehu rokov veľakrát v tomto výbore, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, normy, ktoré my môžeme požadovať a ktoré musia e, obchodní partnery dodržiavať, sa týkajú e, omračovania a porážky. My nemáme autoritu e, vynúcovať si európske pravidlá na širšie podmienky, životné podmienky zvierat na druhej strane očakávame od obchodných partnerov rešpektovanie celého radu ďalších pravidiel, pokiaľ ide o organizáciu, napríklad e, bytunkov a podobne. A to, čo bolo v poslednej správe o Uruguay a Argentíne, ukazuje na nedostatky, e, ktoré sledujeme. A pokiaľ ide o Argentínu, môžem vás informovať, že celkové hodnotenie reakcií od príslušných orgánov Argentíny e, je pozitívne. Samozrejme, na papieri to môže vyzerať dobre, ale práve preto spoločne s kolegami si overujeme tieto tvrdenie a náš tým možno už dorazil, alebo zakrátko dorazí do Argentíny, aby skontroloval situáciu priamo na mieste. A takto spolupracujeme s našimi partnermi v Argentíne. Keď identifikujeme problémy, snažíme sa o primeranú odpoveď, podobne ako s ostatnými členskými štátmi. A potom, keď sú nejaké závažné problémy, tak potom vykonáme následný audit. Ako som povedal, v prípade Argentíny máme na papieri pozitívne výsledky, to znamená riešili tie najväčšie problémy, ktoré sme identifikovali. V Uruguay to, to ešte neplatí, spolupracujeme s nimi, my sme mm, si začali vyjasňovať situáciu a bude pravdepodobne nasledovať audit priamo na mieste. Pokiaľ ide o to, čo Mercosur môže alebo nemôže urobiť, ja som pred Vianocami na inom výbore mal možnosť vysvetliť e, otázky týkajúce sa po ustanovení SPS, že to nemení naše požiadavky na SPS. E, dohoda s Mercosurom e, vyžaduje držiavanie zdravotných noriem, ktoré platia v Európskej únii, pokiaľ sa má tento tovar dovážať do Európskej únie. a určité kontroly zostanú. A samozrejme je tam isté ustanovenie o spolupráci a dialógu aj na takých témach, ako, je, ako sú dobré podmienky zvierat. A komisia, a myslím, že už to dnes zaznelo jasne, ehm, tomu prikladá význam a spolupracujeme s partnerskými e, krajinami na tom, aby sa posilňovali princípy dobrých životných podmienok zvierat, ale myslím, že všetci tu si dobre uvedomujeme, že podmienky a vnímanie dobrých podmienok života zvierat sa na celom svete veľmi líši. Samozrejme v tejto chvíli ide hlavne o propagáciu týchto podmienok, pretože e, tieto pravidlá nespadajú pod e, ustanovenia SPS. komisia samozrejme berie tieto výhrady veľmi vážne ako vám dúfam ukázali aj moje odpovede. A určite, ak si budete želať, tá komisia môže vždy prísť opäť a informovať vás. Dúfam, že som na jednotlivé otázky odpovedal, aspoň teda vo všeobecnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Určite sa ešte k tomuto vrátime, k tomuto následnému eh, auditu a mm, zatiaľ sa naše závery vzhľadom na tie zistenia nekryjú. Ale tým pádom sme sa už dostali ku koncu dnešného stretnutia. Zajtra budeme pokračovať o 11. hodine a budeme pokračovať výmenou názoru s pani komisárkou Kyriakinesovou.